Dovolte mi, aby som začala technickými informáciami. Nie je to veľmi zaujímavé, okrem teda pre tých, ktorí sú v miestnosti. Chcem vás informovať, že máme tlmočenie do všetkých úradných jazykov s niekoľkými výnimkami, teda chorvačina, čeština, estončina, fínčina, litovčina, portugalčina a slovinčina. E, novinkou dnes je, že máme tlmočenie aj do medzinárodného, posunko, medzinárodného posunkového jazyka a e, máme tu anotepistku, takže prosím, e, majte na pamäti, že tento workshop sa prenáša aj na internete a všetky vystúpenia rečníkov e, budú, a, teda prezentátorov budú nahrávané. Dnešný workshop je súčasťou cyklu výročných podujatí, ktoré organizuje náš výbor v súvislosti s tou úlohou ochrany, ktorú snaží sa plniť náš výbor pri e, implementácii dohovoru OSN o právach ľudí s telesným postihnutím. Ako všetci vieme, tento dohovor je prvou zmluvou OSN, ktorá sa týka výlučne e, otázok e, postihnutí a je to prvá zmluva o ľudských právach, ktorá bola uzatvorená v EÚ Eh, ako aj eh, individuálnymi členskými štátmi, takže to je veľmi dobré. Dohovor zabezpečuje, aby ľudia s zdravotným postihnutím eh, mohli využívať existujúce ľudské práva na rovnakom základe ako všetci ostatní. Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci tohto parlamentu v súčinnosti s, výborom pre občianské práva a našim petičným výborom Eh, reprezentuje Európsky parlament v rámci EU UNCRPD. E e eh, tento rámec eh, chráni a monitoruje implementáciu dohovoru vo veciach týkajúcich sa kompetencií EÚ. Pani Rosa R. Starasferagote zastupuje petičný výbor v tomto rámci a dnes e, bude predsedať prvej časti workshopu. Žiaľ, ešte nedorazila, neviem prečo, možno vzhľadom na dopravu, možno mi ju zdržalo niečo iné, o čom nie som informovaná. Ale napriek tomu som si myslela, že by sme mali začať a ja sama ju teda zastúpim, kým príde. Náš výbor dostal v priebehu posledných rokov veľký počet petícií od ľudí so zdravotnými postihnutiami, e, petícií z celej Európskej únie. Tieto petície sa týkajú veci ako je dostupnosť, prístupnosť, využívanie posunkových jazykov, ratifikácia Marrakešskej zmluvy, prístup k vzdelávaniu a e, odbornému vzdelávaniu a prístup e, na trh práce, len aby som spomenula niekoľko. Výbor tento rok veľmi aktívne pracoval s vecami týkajúcimi sa e, zdravotných posunutí. Prijali sme stanovisko k Marrakešskej zmluve v januári tohto roka, vo februári sme prijali naše stanovisko k Európskemu aktu dostupnosti a minulý mesiac sme prijali stanovisko k implementácii e, stratégií EÚ o e, zdravotných postihnutiach, čo pripravujeme spolu s výborom pre zamestnanosť. Takže myslím, že môžeme byť, e, môžem byť ako predsednička tohto výboru hrdá. My sme si svoju úlohu splnili, urobili sme toho naozaj veľa. E, keď vítame medziinštitucionálnu dohodu na implementovanie Marrakešskej zmluvy v zákone EÚ o autorských právach, Vítame aj ratifikáciu Marrakešskej zmluvy Európskou úniou a všetkými členskými štátmi. Dnešný workshop začne prezentáciou štúdie, ktorú zadal petičný výbor a komisia e, politi- našim politickým e, oddelením. Išlo o inkluzívne vzdelávanie pre žiakov s e, zdravotným postihnutím. Máme tu dnes Seža Ebersolda, ktorý je jeden z autorov tejto štúdie. A profesor Ebersold je sociológ, významný sociológ a výskumník, ktorý publikoval e, na tému exkluzie, inklúzie a e, postihnutí veľmi e, rozsiahle práce. Budeme pokračovať dvomi sekciami expertných panelov. Prvá časť bude um, európsky kontext a druhá sa zameria na právnu a sociálnu ochranu pre osoby so zdravotným postihnutím. Ako som už spomenula, prvá časť, prvú časť bude moderovať pani Estara Sfarago, keď dôjde a ona zastupuje náš výbor e, v tom parlamentom rámci UNCRPD a takisto v sieti eh, pre zdravotné posunutie. A druhú časť bude moderovať eh, kolegyňa Michaela Joffrida. A teraz som veľmi rada, že môžem odovzdať slovo profesorovi Ebersoldovi na jeho prezentáciu štúdie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za slovo aj za príležitosť prezentovať prácu, ktorú sme odvedli s kolegami e, o inkluzívnom vzdelávaní pre žiakov s postihnutím Prvá vec, ktorú treba mať na pamäti, je, že inkluzívne vzdelávanie nemá medzinárodnú definíciu a jeden z dôvodov je, že Inkluzívne vzdelávanie alebo vo všeobecnosti vzdelávanie je národnou témou, národnou vecou. E, vnímanie inkluzívneho vzdelávania, tam e, sa to líši medzi krajinami e, podľa toho, kde sa nachádzajú na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu, ale aj podľa toho, ako je zostavený systém vzdelávania. Čiže neexistuje medzinárodná definícia inkluzívneho vzdelávania, ale napriek tomu je e, inkluzívne vzdelávanie veľkým politickým cieľom pre krajiny. My sme teda urobili výskum e, vo viacerých témach e, v našej agentúre a táto práca ukazuje, že inkluzívne vzdelávanie to nie je len veľmi významný politický cieľ krajín, ale mnohé z týchto krajín aj e, zvyšujú výdavky na inkluzívne vzdelávanie napriek e, možno finančnému e, poklesu. Výskumníci hovoria o obavách, že inkluzívne vzdelávanie môže byť finančnými záležitostiami obmedzené v dôsledku možno finančnej krízy, ale nie je to vždy tak a vo väčšine krajín sa zvýšili náklady na, inkluzívne vzdeláv- na výdavky na inkluzívne vzdelávanie. Ďalej, ďalej na úvod treba vyzdvihnúť, že ak krajiny majú silnú podporu medzinárodných organizácií ako aj Európskej komisie, podporu UNESCO cez politické usmernenia, alebo vyhlásenia majú podporu OSN cez dohovor OSN, ktorý ste už spomínali, ale takisto prostredníctvom aktivít, ako sú aktivity konzultácie alebo poradenstva a vzdelávania sa medzi e, partnermi, kde sa dajú zdieľať osvedčené praktiky a tak ďalej. Inkluzívne vzdelávanie ako také má za cieľ vo väčšine krajín, takmer vo všetkých krajinách, skombinovať e, výkonnosť a rovnoprávnosť. Inkluzívne vzdelávanie je spôsob, ako zlepšiť kvalitu vzdelávacieho systému vo väčšine krajín. Inkluzívne vzdelávanie sa chápe ako reakcia na stále komplexnejšie a rôznorodejšie spoločnosti. A táto rôznorodosť nie je vnímaná ako prekážka sociálneho alebo hospodárskeho rozvoja, ale je to vnímané ako prostriedok na skombinovanie výkonnosti a rovnosti. A to je veľmi eh, dôležité, aby sme teda vyzvihli, že rôznorodosť je pridaná hodnota, je to aktívum, je to možnosť na zlepšenie e, tohto vzdelávania. Inkluzívne vzdelávanie úzko je spojené s novým prístupom k škole. Tento nový prístup vlastne sa odkláňa od toho modelu vzdelávania, kde je to rovnaké pre všetkých a prikláňa sa skôr k takej eh, špecifickej, takému špecifickému vzdelávaniu cez individualizované alebo personalizované vzdelávanie a flexibilné vyučovanie. Inkluzívne vzdelávanie mm, má za cieľ zvýšiť schopnosť systému reagovať na individuálne potreby žiakov. A je to dôležitý posun, pretože tie problémy e, učiacich sa nevzťahuje na ich vlastnú charakteristiku, ale na neschopnosť školy kompenzovať rôzne východiská, čo v zásade znamená, že inkluzívne vzdelávanie predpokladá, že každý učiaci sa každý žiak má vzdelávacie potreby a bude počas svojho vzdelávania potrebovať podporu. Berúc do úvahy, že problémy žiakov učiacich sa súvisia so, s neschopnosťou školy vykompenzovať ich rôzne e, východiskové pozície, školy majú podporovať tých e, najslabších tým, že povzbudia Eh, tých najlepších, aby dosiahli to najlepšie. Inkluzívne vzdelávanie v zásade chce dosiahnuť úspech pre každého učiaceho sa eh, podľa eh, jeho konkrétnych potrieb. A takýto posun žiada od škôl, aby mali inkluzívne vzdelávacie prostredie, aby, mali, aby boli univerzálne prístupné a aby sa dokázali prispôsobiť potrebám každého učiaceho sa. To prakticky znamená, že školy musia pracovať na prostredí, na organizácii školy, na vzdelávacích e, metódach, ako je vnímané vzdelanie učiteľov, aby teda to bolo dostupné a prístupné potrebám každého učiaceho sa. Ale ak inkluzívne vzdelávanie súvisí s kombináciou e, rovnosti a výkonnosti, stále viac sa to stáva e, prosiedkom na implementáciu práva na vzdelávanie. A právo na vzdelávanie je naozaj veľmi rôznorodné, rozmanité. Neviem, či stláčam tu správne gombiky. Dobre, takže to kombinuje rôzne dimenzie. Eh, jednak je tu právo učiaceho sa, eh, čo znamená, že to inkluzívne vzdelávanie musí poskytnúť rovnaké príležitosti prístupu. Inkluzívne vzdelávanie je eh, prostriedok na eh, vlastne umiestnenie sa v tom eh, hlavnom prúde vzdelávania. Ľudia prostredníctvom vzdelávania sú chránení, pretože práve takýto prístup k tomu hlavnému, prúdemu, hlavnému prúdu vzdelávania zvyšuje ich šance na zamestnanie, zlepšuje to sociálnu inklúziu jednotlivca, znižuje to chudobu a podporuje to e, sociálnu a občianskú angažovanosť. Ale umiestnenie vo vzdelávaní nepostačuje. Uplatnenie práva na vzdelávanie znamená, že učiaci sa musia mať rovnaké príležitosti učiť sa. A to potom vlastne vedie k vnímaniu inkluzívneho e, vzdelávania nielen ako potrebu umiestniť, ale je to vnímané ako proces. Čiže ten učiaci sa musí mať v tom procese rovnaké príležitosti učiť sa. Tým, že sa aktívne zapojí do vzdelávacieho procesu, tým, že sa bude brať do úvahy aj ich blaho. Napríklad keď sa prispôsobujú vzdelávacie praktiky, znižuje sa o 5 sa zníži úroveň e, úzkosti. Čiže berie sa e, do úvahy aj to blaho, čo je dôležitý fa- a faktor na zvýšenie tých e, šancí na úspech. Čiže rovnaké príležitosti na vzdelávanie, to znamená zapojiť do vzdelávacích praktik aj e, účasť e, učiacich sa. Ale takéto rovnaké príležitosti na vzdelávanie nemusí byť postačujúce na naozaj uplatnenie práv učiacich sa. E, majú tam byť aj rovnaké šance, rovnaké príležitosti na e, úspech, čiže inkluzívne vzdelávanie nie je cieľom samým o sebe, to je prostriedok na to, aby jednotlivci mohli byť občanmi a Inkluzívne vzdelávanie by malo byť vnímané a môže byť vnímané ako výsledok učenia sa. A keď sa skombinuje, skombinujú rovnaké príležitosti na vzdelávanie a na dosiahnutie úspechu, znamená to, že máme spôsob, ako skombinovať výkonnosť a rovnosť vo vzdelávaní a teda dávame e, rovnaké príležitosti napríklad aj na zamestnanosť a to tým, že tí ľudia majú rovnakú šancu na úspech vo vzdelávaní. Čiže tí, ktorí majú eh, iné potreby vo vzdelávaní, eh, dnes ešte eh, majú väčšie riziko, že predčasne odídu zo vzdelávacieho procesu. Ale inkluzívne vzdelávanie samo, same o sebe nestačí, musí to byť spojené s rovnakými príležitostiami na občianstvo, pretože inkluzívne vzdelávanie je faktorom sociálnej súdržnosti cez e, adaptívne e, vzdelávacie e, praktiky dáva učiacim sa potrebné zručnosti a ukazuje sa, že inkluzívne vzdelávanie je veľmi dôležitý prostriedok na podporu aktívnej sociálnej angažovanosti aj na rámec vzdelávania. A takisto zvyšuje toleranciu k rôznorodosti. Čiže Eh, realizuje sa tým právo učiaceho sa a na to je potrebné inkluzívne vzdelávanie, aby sa spojili tieto štyri dimenzie, čiže rovnaké prístupy, eh, teda rovnakú prístupnosť, rovnaké práva, príležitosti na vzdelávanie, na, rovnaké príležitosti na úspech a rovnaké príležitosti na občianstvo. Eh, ako ďaleko, do akej miery umožňuje inkluzívne vzdelávanie, aby učiaci sa mohli byť občanmi Keď sa pozrieme na prácu, ktorú odvedla e, Európska agentúra spolu s krajinami na kombinácii dát, na zbere dát, vidíme, že vo väčšine krajín učiaci sa alebo žiaci sa zapisujú 80 e, času E, do e, teda toho vzdelávania hlavnoprúdového a e, s, so žiakmi bez postihnutí. Práca, ktorá sa urobila spolu s krajinami, nám umožnila vypracovať taký komparatívny rámec na analyzovanie situácie žiakov vo vzdelávaní. A Jednou z poťaží bolo, že dáta medzi krajinami neboli porovnateľné. My sme si teda vypracovali rámec a na základe praxe v jednotlivých krajinách a to nám umožnilo identifikovať percento žiakov a učiacich sa, kde bolo oficiálne rozhodnutie. Čiže to boli žiaci, ktorí, ktorých potreby vyhodnotili multidisciplinárne týmy, čiže tam je niekto zo školy, tam sú v tej komisii ľudia zo školy mimo školy. A mali teda individuálne plány na, e, pre týchto jednotlivých žiakov a to sa formálne pravidelne e, revidovalo. E, žiaci, učiaci sa, ktorí prechádzali týmto procesom, e, boli vo všetkých krajinách teda spočítaných a e, vo všetkých krajinách existujú žiaci, ktorí sú v takomto procese. Čiže to, čo počítame, sú vlastne učiaci sa, ktorí mm, ku ktorým teda, ktorí dostali to oficiálne rozhodnutie. A v 80% prípadov e, sú teda zapísaní v škole so žiakmi bez zdravotných e, postihnutí. Ale tento trend, ktorý treba vyzdvihnúť, je zakotvení v politikách, ktoré podporujú osobné vzdelávanie a flexibilné vzdelávacie stratégie. Keď sa pozrieme na financovanie, samozrejme to je kľúčový faktor na implementovanie inkluzívneho vzdelávania. Práca, ktorú sme urobili v európskych agentúrach, ukazuje, že financovanie môže byť buď stimulom k inkluzívnemu vzdelávaniu, alebo to môže byť kľúčovou bariérou, ak sa ukáže, že inkluzívne vzdelávanie je mm, záťažou pre väčšinu zainteresovaných. A väčšina tých finančných mechanizmov, mechanizmov ukazuje, že momentálne krajiny podporujú personalizované vzdelávanie a flexibilitu vzdelávania, prostredníctvom troch opatrení. Všeobecné financovanie, ktoré vychádza z toho, že ehm, teda všetci žiaci a učitelia sú schopní sa stretnúť, ale sú tam aj ďalšie zdroje, dodatočné zdroje pre školy, aby mohli ehm, poskytnúť intenzifikovanú podporu ehm, takým žiakom, e, kde je riziko zlyhania. Preto je dôležité vyzdvihnúť, že títo žiaci nemajú oficiálne rozhodnutie a tá tretia úroveň vzdelávania je alokovaná žiakom, ktorí mm, zažili problémy vo systéme vzdelávania, e, teda pokiaľ išlo napríklad o rovnaké príležitosti, a potrebujú nejaké oficiálne rozhodnutie. Čo je možné vyzdvihnúť tu, je, že tie percentá žiakov s oficiálnym rozhodnutím e, sa veľmi odlišujú medzi jednotlivými krajinami. V niektorých krajinách je to 16 žiakov, ktorí majú oficiálne rozhodnutie, v iných krajinách je to 1 To neznamená, že v jednej krajine je 16 krát viac žiakov s takýmito špeciálnymi potrebami, len Spôsoby ich financovania majú dopad na to, ako sa identifikujú žiaci. Ale znamená to aj to, že schopnosť vzdelávacieho systému byť inkluzívny závisí od uh, uh, toho umožňujúceho efektu systému inkluzívneho vzdelávania. Keď si analizujeme eh, mechanizmus alokovania zdrojov, tak sa ukazuje, že inkluzívne vzdelávanie sa stavia na viacúrovňovom úrovňovom systéme, kde je zdravotníctvo, e, sociálne zabezpečenie, vzdelávanie, ale je tam kombinovaná aj centrálna úroveň, lokálna a regionálna úroveň financovania. A jasne sa ukazuje, že systémy s inkluzívnym vzdelávaním sú o mnoho komplexnejšie než všeobecné systémy vzdelávania a ide o implementáciu a efektivitu inkluzívneho vzdelávania. E, od toho závisí, ako jednotlivé komponenty systému inkluzívneho vzdelávania, teda zdravie, e, blaho a vzdelávanie sú prepojené a ako sú zakomponované. A naozaj toto vzájomné prepojenie je kľúčové, aby mohli zainteresované subjekty e, konať prospech e, inkluzívneho vzdelávania pre prospech žiakov aj rodín je tam potrebné riadenie, zodpovednosť, monitorovanie, mechanizmy budovania kapacity, že inkluzívne vzdelávanie inými slovami závisí od toho, ako, eh, ako je to eh, vlastne eh, celé zakomponované. Čiže potrebujeme takúto agendu inkluzívneho vzdelávania, aby sme mali nákladovo efektívne, spravodlivé systémy inkluzívneho vzdelávania, a e, je to tiež zakotvené v decentrovaných systémoch e, vzdelávania, ktoré propagujú flexibilitu na všetkých úrovniach. Je to zakotvené v preventívnom prístupe k inkluzívnemu vzdelávaniu, ktorý má za cieľ predísť vylúčovacím stratégiám na úrovni školy a zameriava sa na ten umožňujúci e, efekt praktik a samozrejme závisí to od riadenia a zodpovednosti Eh, ktoré je zamerané na označenie systému namiesto označovania žiaka. Čiže ďakujem vám za pozornosť a veľmi rád zodpoviem akékoľvek otázky. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem, pán profesor Eberson. A myslím, že Všetci sme hrdí, že máme príležitosť dnes do poludnia vás počúvať. Chcem sa vám srdečne poďakovať a môžem vás ubezpečiť, že nie je veľmi obvyklé, že výbor v parlamente zároveň má tieto e, možnosti, ako aj e, tlmočenie do E, posunkovej reči, takže som veľmi hrdá na to, že sme preukázali a že sme umožnili aj iným výborom a že sme im ukázali cestu, ktorú môžu nasledovať. Ďakujem za všetku prácu, ktorú ste investovali e, do e, tejto nádhernej, by som povedala, správy, krásnej správy a za váš príspevok dnes do poludnia. Chcela by som zdôrazniť len dve veci, ktoré ste spomenuli, ktoré by pre nás mohli byť dôležité nielen ako rozhodovací orgán, ale aj ako ľudí, že diverzita, tolerancia e, podporuje empatiu a podporuje lepšiu spoločnosť. Toto je čosi, čo treba brať veľmi vážne, čo by všetci mali brať veľmi vážne vo všetkých našich kapacitách a mali by sme, spomin, spomenu, mali by sme myslieť na to, že všetci sme ľudské bytosti a potom, čo som prekročila 50 a ja mám pocit z času na čas, že by sme nemali hovoriť uh, o osobách s postihnutím. Všetci máme nejaké postihnutia určitým spôsobom, čiže sme tu e, v globálnej obci sme tu, aby sme prejavovali empatiu, aby sme boli e, úctiví a ohľadúplní jeden k druhému. Teraz by som chcela otvoriť diskusiu pre kolegov, pokiaľ majú komentáre alebo otázky a potom by som dala opäť slovo vám, profesor Eberson Rosa. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja som si vás s radosťou dnes e, vypočula, pretože som bola jednou z predkladateľiek žiadosti o túto o toto vypočutie, pretože e, svet postihnutých a svet hodnôt ktorý presadzuje Európska únia, presadzuje inklúziu na prvom mieste. Je isté, že inkluzívne vzdelávanie je našou budúcnosťou, nielen ekonomika, pretože my vychovávame európskych občanov a to je jedna z najväčších investícií, pretože postihnuté dieťa e, sa podnecuje a e, študuje. Moja otázka znie, e, viete, o tom, v aká je situácia v členských štátoch. Určite to bude veľmi rôznorodá situácia, pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, pretože podľa môjho názoru inkluzívne vzdelávanie v Európe nedosahuje úroveň, ktorú by malo mať, e, pretože toto inkluzívne vzdelávanie si vyžaduje investície, veľké investície do vzdelávacieho systému, úsilie, na všetkých stredných školách a nie je to isté e, vyučovať postihnuté dieťa e, a dieťa zdravé, dieťa s Downovým syndromom, dyslexiou alebo ďalším postihnutím má zvláštne požiadavky, vyžaduje si individuálny prístup a preto tieto deti idú do e, špeciálnych vzdelávacích systém, keď nie, E, a mali by to robiť iba vtedy, keď nie je iná možnosť v rámci inkluzívneho vzdelávania. A veľmi často vidíme v členských štátoch, že je to bežné a nevýnimočné, že postihnuté dieťa nechodí do inkluzívneho vzdelávacieho zariadenia, ale do špecializovaného vzdelávacieho zariadenia, pretože ľudia majú pocit, že a my máme pocit, že členské štáty nedostatočne investujú E, do inkluzívneho vzdelávania a tým pádom nie je zabezpečená aj e, diverzita. E, toto by malo byť otvorené pre všetky deti, lebo deti s ťažkosťami potrebujú isté, istý individuálny prístup a posil, posilnenie. Ďalšia otázka je, čo si myslíte, čo môžeme my robiť v našom petičnom výbore i v Európskom parlamente, aby sme podporili členské štáty, podnietili k inkluzívnemu vzdelávaniu, lebo to je úplne nevyhnutné, ak chceme e, skutočne zaviesť do praxe všetky hodnoty, ktoré hlásame. Ja som zároveň optimistka aj pesimistka. E, optimistka, pretože my sa týmito témami v našom výbore aj v parlamente veľmi zaoberáme, ale keď v parlamente hovoríme o hodnotách, tak všetci ich poznáme z pamäti, recitujeme ich články, ktoré hovoria o týchto veciach ale keď máme hlasovať ako minule, tak mm, tam naozaj potom e, treba, keď sme hlasovali o prispôsobení dopravných prostriedkoch, tak, aby boli prístupné aj postihnutým, e, že elektronické knihy musia byť prispôsobené, tak tam už sme videli, že sme rozdelení. 300 hlasov bolo za, 300 bolo proti lebo v tomto e, parlamente často e, sa dáva ešte stále prednosť záujmom podnikov pred záujmami jednotlivcov, ľudí. No a ja si myslím, že to, čo sa deje tu, to isté sa deje aj v členských štátoch, že všetci e, politici majú vynikajúce prejavy, ale ako náhle sa dostaneme do praxe, tak tam vidíme, že situácia je iná a to súvisí aj s krízou od, e, ktorú teraz prežíva Európa. E, teda aká je Aké sú vaše prognózy do e, budúcnosti? Dokonca aj Európska škola v Bruseli nie je inkluzívna. Tam môžu ísť len tie najlepšie deti. Dieťa s problémami tam nemôže ísť. Dieťa s ťažkosťami tam jednoducho nemôže ísť, lebo ho nepríjmu. Takže kde je potom tá diverzita? Aký príklad my dávame? Toto nie je ten dobrý príklad, veď je to Európska škola. A ja už som niekoľkokrát Európskej škole v tomto zmysle písala. Čo môžeme robiť? aby sme skutočne mohli v budúcnosti e, e, vychovávať e, občanov smerom k hodnotám, lebo hodnoty to nie je len matematika. Tie hodnoty môže, môžu dostať len v priebehu vzdelávania a v vzdelávacom systéme. Ďakujem pani predsedajúca za váš komentár a vaše otázky. Je pravdou, že inkluzívne vzdelávanie e, má podporu, pokiaľ ide o princípy, už veľmi dávno. Ja som mal šťastie, že som sa zúčastnil viacerých programov a tam už sa hovorilo o inkluzívnych e, vzdelávacích programoch. Myslím si však, že veľa vecí e, sa vyvinulo pozitívnym smerom za posledné roky a krajiny e, už si stanovili istú cestu smerom k presadzovaniu inkluzívneho vzdelávania, pretože inkluzívne vzdelávanie nie je iba právo, ktoré e, je uznané v rámci dohovorov OSN, ale je to aj spôsob, ako skombinovať e, výkonnosť s etikou. A keď urobíme analýzu v rámci európskych krajín, uvedomíme si, že cesta, ktorú prešli jednotlivé krajiny, nie je rovnaká. Sú krajiny, e, ktoré sú inkluzívnejšie ako iné, ale všetko, všetky sú na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu, pretože inkluzívne vzdelávanie pôvodne bolo také, že vlastne tam bol záujem zaškoliť e, postihnuté deti, handikapované deti. Teraz už po desiatkách rokoch, rokov vidíme, že možno ten e, vzdelávací systém by mal byť efektívny pre všetky typy žiakov. A toto si myslím, že je veľmi dôležitá zmena, pretože to znamená, že inkluzívne vzdelávanie sa týka všetkých žiakov a nie iba menšiny. Ja si myslím, že analýza, ktorú my robíme, pokiaľ ide o politiky, ktoré sa v tomto smere v posledných rokoch vyvíjali, tak je tam veľmi e, silné prepojenie e, a smerovanie smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu. Samozrejme, že to nie je ľahké e, zaviesť do praxe takéto vzdelávanie, ako ste správne poznamenali, pretože možno, že my nevnímame a, a neberieme veci v komplexnom meradle. E, možno, že my by sme nemali porovnávať veci takým simplifikovaným spôsobom. Musíme si uvedomiť, že medzi rôznymi krajinami sú rôzne racionality. A keď si to uvedomíme, tak by sme mali E, nájsť synergiu medzi cieľmi a myslím si, že tam európske inštancie um, musia zohrať dôležitú úlohu. Chcem len upozorniť niek- na niektoré dimenzie, napríklad existencia údajov. Údajov, ktoré umožňujú porovnávať situáciu žiakov, ktorí potrebujú špecifické e, vzdelávacie e, metódy e, a zvyšok obyvateľstva, so zvyškom obyvateľstva. Teraz v niektorých krajinách pracujeme, v niektorých krajinách je to otázka komparability, pretože uvedomujeme, že v niektorých krajinách disponujú údajmi o počte detí, ktoré majú prístup do bežného školského systému a veľmi málo krajín e, má e, údaje o e, miere úspešnosti žiakov. Lebo to nám to potom aktérom v tom školstve bráni e, vytvárať a zamýšľať sa nad tým, aký pokrok bol vytvorený a E, zamýšľať sa nad pedagogickými aspektami. To je veľmi dôležitá dimenzia. Ďalšia dôležitá dimenzia je mm, upozorňovanie krajín a krajiny sú na to pripravené. Ja si myslím, že vôľa e, ísť dopredu tam je, aby boli citlivejšie a aby citlivejšie vnímali otázky e, riadenia, spravovania, pretože E, všetci e, sme sa zhodli na tom, že inkluzívne vzdelávanie si vyžaduje väčšiu mieru flexibility, e, decentralizácie vzdelávacieho systému, ale väčšia flexibilita a decentralizácia vzdelávacieho systému predpokladá tiež aj iné spôsoby riadenia. Mala by umožniť istú víziu o vývoji vý, víziu o e, tých kapacitačných účinkoch. A to je veľmi dôležité, pretože veľa e, úsilia sa vynakladá, veľká podpora e, existuje a väčšina krajín vynakladá oveľa viac v prospech inkluzívneho vzdelávania ako pred niekoľkými rokmi. V niektorých krajinách E, rozpočet na inkluzívne vzdelávanie narastol, aj keď sú tam isté reštrikcie e, v oblasti vzdelávania, ale do inkluzívneho vzdelávania investície existujú. V súčasnosti krajiny e, neprikladajú dostatočný význam a európske krajiny ehm, nakladajú potrebné úsilie na to, aby upozorňovali na tie E, efekty, ktoré potom vlastne zvyšujú kapacitu. A tam treba za, zapojiť e, vyučujúcich, treba podporovať školy. To potom umožní školským zariadeniam zmeniť ich vnútornú organizáciu. Ako takáto podpora, ktorá sa venuje žiakom, potom umožní žiakom zabezpečiť ich povolanie. To všetko sú veľmi dôležité prvky, ktoré treba mať na zreteli, keď e, si chceme umožniť. Treba podporovať prístup a potom je tu logika, ktorá by sa mala zameriavať na kvalitu. A ten kapacitačný efekt tých školských zariadení a existujúca podpora by mala umožniť e, vzdelávaciemu systému ísť smerom dopredu v, v zmysle E, tých výkonov, a, ktoré sa podávajú a výsledkov. Thank you very much. Uh, Um, I think I can I also ask you a question. Mm, dobre, ďakujem. Uh, Palčil sa mi veľmi váš pozitívny prístup že vidíte, že členské štáty veľa investovali, takže zvolili prístup inkluzivity. Ale čo európske inštitúcie? Vieme, že európske školy ešte majú čo doháňať, pokiaľ ide o deti s postihnutím. A ich práva na vzdelávací proces a ich integráciu do spoločnosti aj na európskych školách. Viem o deťoch, ktoré žijú priamo tu v Bruseli, ktoré boli úplne obídené na základe alebo v dôsledku ich e, postihnutí a je to škoda, pretože európske inštitúcie by naozaj mali byť majakom otvorenosti. Hovoríme o e, deinstitucionalizácii a tento výbor sa k tomu zaujal veľmi jasné stanovisko. Cestovali sme do určitých členských štátov pre misie na zisťovanie skutočnosti a podporovali sme život, kde vzdelávanie je zásadné a toto je e, pilierom tohto procesu a naozaj by sme mali byť akýmsi majakom toho celého, aj pokiaľ ide o európske školy. Aká je vaša skúsenosť s týmto? Pozreli ste sa, ako to funguje v európskych školách a nielen pokiaľ ide o politické dokumenty, strategické dokumenty, pretože je tu medzera medzi realitou a tými dokumentmi, tými peknými dokumentmi, na ktoré sa pozeráme. Ďakujem za túto otázku. My sme nepozerali presne a my sme o tom diskutovali, ale neurobili sme presnú analýzu o jednotlivých európskych zariadeniach. Myslím si však, že otázka európskych zariadení zdôrazňuje význam možnosti podpory, ktorými jednotlivé zariadenia disponujú. Takže ja si myslím, že miera inkluzívnosti jednotlivých zariadení závisí vo veľkej miere od toho, ako im je umožnené robiť také malé kroky bokom. A ak inkluzívne vzdelávanie sa e, rozvíja vo všetkých krajinách Európskej únie, takmer vo všetkých, tak to je preto, že tieto krajiny vytvorili inštitucionálny rámec, ktorý podporuje takéto inštitúcie. Takže otázka, ktorá potom vyvstáva pre európske e, školy, tak je otázka je, akou podporou oni e, disponujú, to je vonkajšia podpora, aby si mohli dovoliť e, tieto malé kroky bokom v zmysle vzdelávanie, prístupnosti, prístupnosť e, nie je e, absolútna. Tá musí byť istým spôsobom organizovaná, aby zapadla do organizačnej aj funkčnej logiky zariadenia. Takže toto sú dôležité otázky pre všetky školy vrátane európskych škôl. Akú podporu môžeme poskytnúť týmto školám, aby mohli urobiť tie malé kroky bokom a aby potom e, mohli prepojiť výkonnosť e, s e, týmito aspektami, ale od, opakujem, to všetko súvisí s externou podporou týchto zariadení. Ďakujem. Takže počuli sme argumenty, aby sa podporoval tento proces aj v európskych školách, aj priamo v meste Brusel. A to bude veľmi užitočné pre niektorých z nás, pre niektorých z nás, že by sme mali k tomu, jas, e, k tomu zaujať jasné stanovisko. Pokiaľ ide o deti e, cudzincov žijúcich v Európe, toto už je problém, ktorým, ktorému čelia viacerí rodičia, nehovoriac o deťoch, takže naozaj by sme mali sledovať, eh, ako sa to vyvíja v európskych školách v Bruseli. Takže ďakujem veľmi pekne, eh, som veľmi vďačná za vaše príspevky a aj za dokument, ktorý sme dostali. Toto veľmi oceňujeme, nielen teraz, ale aj v najbližších dňoch. Teraz eh, s potešením odovzdám slovo pre prvý kanál pani Rosa Estra Sferagut. Ďakujem, pani predsednička. Takže ak sme začali tento workshop o ochrane e, práv postihnutých občanov, tak e, dôvodom je práve to, že samotný petičný výbor, keď sme vlastne e, začali, tak začali sme s tým preto, že tu existuje niekoľko petícií, ktoré sa týkajú práv postihnutých občanov a preto vlastne sa venujeme otázkam inkluzívneho vzdelávania, prístupu k pracovným miestam, pretože je veľmi ťažké e, skutočne tento e, prístup zabezpečiť. Týka sa to prístupu, dopravy, e, obydlí, a pracovných miest, takže máme tu viacero petícií z rozličných krajín, ktoré sa týkajú práve tejto prístupnosti a služby a všetky sektory by mali byť vlastne prístupné e, a v zmysle naplnenia dohovoru OSN e, musíme vlastne 27 krajín Európskej únie ratifikovalo túto správu, tento dohovor a to je vlastne prvý dohovor, ktorý sa týka 21. storočia a na ktorom sa zúčastnili postihnutí občania. To je akýsi referenčný rámec, ktorým sa riadíme, ale máme dve pracovné skupiny ohľadne implementácie tohto dohovoru, ale keď ideme do členských štátov, tak vidíme, že táto konvencia sa neimplementovala tak, ako sa mala a preto ako som už povedala, my teraz dohliadame e, nad tým, ako sa to implementuje v členských štátoch a dnes teda by sme to mali zosumarizovať, ako sa to deje. Teda prvý e, panel, ktorý budem teraz moderovať, bude hovoriť o tom, aké výsledky priniesla aplikácia rezolúcie OSN o e, ohľadne postihnutých ľudí v rámci EÚ. Náš prvý vystupujúci je Anne Sophie to je koordinátorka pre ľudské práva v Európskom fóre pre postihnutých. Ona je neúnavnou pracovničkou, pozná situáciu, e, je vzdelaná v oblasti medzinárodného práva, pozná ľudské práva, pracovala pre OSN, pre vysokého komisára a nie je nikto povolanejší ako ona, kto nám môže E, poskytnúť informácie, aby sme e, pokročili v tejto práci, ktorú my robíme, aby sme sa pokúsili robiť niečo, aby veci postúpili dopredu, aby sme presadili hodnoty Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem za túto pozvánku pre fórum, Európske fórum pre ľudí s postihnutím. Som z fóra pre postihnutých, pre tých, ktorí nás nepoznáte. Európske fórum pre ľudí s postihnutím je celoeurópske e, združenie zastupujeme 80 miliónov ľudí s postihnutiami a chceme podporovať ich ľudské práva. Dnes som bola požiadaná, aby som sa pozrela na uplynulý mesiac, kedy išlo o implementáciu dohovoru, ale aj by som aj pohovorila o tom, čo e, toto fórum odviedlo v tejto súvislosti. Takže poprvé by som e, chcela Doesn't matter so much, but I don't quite know where I have to. <laughs> yes, thank you. Thank you. Um... Ďakujem. Takže poprvé by som, ako už bolo povedané, máme dohovor o právach ľudí s postihnutím. Eh, chceme si pripomenúť, že Európska únia eh, E, to tu bola e, revízia v roku 2015 a tieto odporúčania e, boli vypracované pre Európsku úniu, ale aj pre nás a bola to veľmi robustná agenda pre podporu ľudí s postihnutiami Takže naša hlavná úloha počas uplynulých rokov a mesiacov bola zvyšovať povedomie o týchto odporúčaniach. Čiže sme sa stretli, ako vidíte na tom slajde, viacerí komisári a hovorili sme o týchto odporúčaniach a žiadali sme o implementáciu týchto odporúčaní v pracovných oblastiach. Stretli sme sa s komisárom Tysonom, aby sme hovorili o akte dostupnosti, ktorý sme úzko e, pozorne sledovali, ale aby CRPD e bola e, zapracovaná do sociálneho piliera. Stretli sme sa s komisárom Oettingerom, hovorili hovorili sme o politike ľudských zdrojov a ľudských práv, takže sme chceli zabezpečiť e, lepšiu podporu pre zamestnancov s postihnutiami. Stretli sme sa mm, s komisárom Kretu, pretože sme boli znepokojení, že e, tie financie, ktoré majú odkaz na CRPD, že sa podporuje e, vo financovaní podpory CRPD v členských štátoch. No a Tretíkrát sme sa stretli e, s komisárom Stagnianisom, pretože je znepokojený tým, aby sa poskytla humanitárna pomoc ľuďom, e, ľuďom s, e, s postihnutiami. Takže Ide o to, aby aj utečenci, zkrátka problém je, že e, ani utečenci by nemali byť vynechaní z tejto problematiky, ale k tomu sa ešte vrátim. Takisto chcem zdôrazniť, že Európska únia e, musí vyslať ďalšiu správu OSN už e, v roku 2021, čiže zo strany EDF sme začali pripravovať našu druhú alternatívnu správu, ktorá v podstate predstavuje postoje občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií o tom, aká je situácia Európe v oblasti ľudí s postihnutiami. Organizujeme zasadnutia, kde zhromažďujeme našich členov, ale aj organizácie občianskej spoločnosti, Európsky monitorovací rámec a meriame pokrok. Čiže tento rok sme mali ehm, zasadnutie, teda seminár o stratégii a pozrieme sa budúci rok na to, čo Európska únia robí ako verejný administrátor Čiže tu sa nastolí otázka európskych škôl, pretože EDF dostáva veľa sťažností rodičov e, detí, ktoré chodia do európskych škôl a sú vylúčované e, z týchto škôl alebo z navštevovania týchto škôl, ale nedostávajú potrebnú podporu, aby pokračovali e, a sú posielané do belgických školách a belgické školy, keďže tu žije, môžem povedať, že tiež často nie sú inkluzívne, čiže nastolíme tento problém, túto otázku Budeme hovoriť o dostupnosti informácie a komunikačných kanáloch, kanáloch, ktoré má Európska únia k dispozícii. Tu by som chcela povedať, že sme vďační Európskemu ombudsmanovi za prácu, ktorú doteraz odvádzal pri zvyšovaní pomenovania o dostupnosti web stránok Európskej únie, pokiaľ ide o súčasný priestup eh, o zdravotnom poistení, toto je pre nás dosť závažný problém, ale kolega o tom pohovorí trochu neskôr. Čiže toto budú témy vypočutia budúci rok. No a keď e, hovoríme o Ďalšia dôležitá otázka je európska stratégia e, pre ľudí s postihnutím. Už kolega o tom hovoril trošku podrobnejšie o tejto stratégii. Európska komisia vypracovala pokrokovú správu o strednodobom hodnotení Európskej stratégie o postihnutí. Je to veľmi dobrý dokument, ktorý poskytuje prehľad o implementácii rôznych opatrení. Tiež sa to zameriava na odporúčania, ktoré predložila OSN a ako to vyzerá s týchto implementáciou. Spolupracovali sme s Európskym parlamentom v správe um, poslankyne Helga Stevens o tom, čo je, boli tu dialógy eh, s expertmi a jeden z hlavných problémov a jedna z hlavných požiadaviek, ktorá z toho vyplynula, je skutočnosť, že potrebujeme nadviazať na túto stratégiu. Eh, vyzývame k stratégii 2020-2030, ale to je nad rámec 8 ehm, politických eh, oblastí a pokrýva to implementáciu CRPD v rámci všetkých ustanovení a to by zahrňalo organizácie pre ľudí s postihnutiami už na začiatku tejto stratégie, implementácie, hodnotenie. Čiže toto je naše hlavné odporúčanie v tejto súvislosti. Takisto som vás chcela informovať, keď sa pozrieme na implementáciu CRPD na národnej úrovni, Takže tu bol veľký pokrok. Výbor CRPD v Ženeve revidoval, teda e, monitoroval viaceré európske krajiny, e, Spojené krajiny, Spojené kráľstvo, Cyprus, Cyprus, Lotyšsko, Čierna hora, Bosna, Hercegovina, Maďarsko už e, bolo monitorované druhýkrát, čiže bola tu podpora členov, boli vypracované alternatívne správy pre výbor CRPD a sme radi, že hlavné obavy našich členov sú zahrnuté do týchto postrehov. Takže ešte treba veľa urobiť, nielen implementovať tieto odporúčania v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, ale organizácie ľudí s postihnutiami majú usmernenie, ako tak urobiť. Ďalšia otázka, e, ktorej sa intenzívne venujeme. Máte tu fotografie našich členov v Ženeve, ktorí sa obracajú na výbor CRPD. Takže takto môžu spoznať e, členov CRPD. Potom ďalšia otázka, ktorú sme sledovali, bol Brexit. Čiže úzko sme, intenzívne sme sledovali situáciu aj e, v spolupráci s britskými Um, organizáciami, pretože sa obávame, že Brexitom uh, tie práva ľudí s postihnutiami, ktoré nadobudli vďaka európskej legislatíve, im budú odňaté um, na základe Brexitu. Je tu viacero legislatívnych aktov, ktoré toto upravujú, čiže uh, prispeli sme štúdiou, ktorá, ktorú vypracovala uh, European Citizen and Action Service. Tu sme E, toto e, monitorovali a sledovali sme rokovania a chceli sme zabezpečiť, aby ľudia s postihnutiami boli zapojení do týchto rokovaní, aby e, dopad Brexitu bol obmedzený, čo sa týka teda dopad na ich práva. Ďalšia otázka, ktorej sme sa venovali, je všetko, čo sa týka utečencov s postihnutiami, už som sa toho dotkla. Stretneme sa s komisárom Stagianisom budúci týždeň od roku 2015 viacerí z našich členov sa na nás obrátili. Povedali sme, že aktívne podporujeme utečencov s postihnutiami, ktorí nedostávajú potrebnú podporu. Grécky mm, poslanci k nám prišli, povedali nám, že máme hluchonemého utečenca, ktorý nedostáva potrebnú podporu, aby teda mal prístup k informáciám. Sledujeme tento prípad, ktorý sme začali vyvíjať. Vlastne sme vytvorili expertnú skupinu v rámci EDF, ktorá sa tomuto verovala zvyšujeme povedomie aj na úrovni EÚ, v tom zmysle, že viacerí utečenci, ktorí prichádzajú na európsku hranicu, nie sú identifikovaní v prípade, že majú, že trpia nejakým postihnutím, pretože skutočnosť, že nie sú identifikovaní, vedie k tomu, že teda nemajú na recepčných centrách potrebnú pomoc. Tu môžeme hovoriť o tých centrách. Počuli sme príhody e, utečencov, ktorí sa mesiac nemohli osprchovať, pretože sprchy nie sú dostupné alebo nemohli ísť sami na záchod. Počuli sme aj e, príhody a, e, utečencov s duševným postihnutím, ktorí mali problémy, zjednotenie rodín, to je takisto dosť dôležitá otázka. Takisto sme počuli aj o utečencoch, ktorí majú duševné problémy v dôsledku násilia, e, tej náročnej cesty a náročnej situácie, e, ktorej čelia v utečeneckých táboroch. Tu EDF zvyšuje povedomie. Zorganizovali sme veľa podujatí na vysokej úrovni v Európskom parlamente, ale aj v júne v rámci OSN na konferencii štátov a chcem povedať, že naši grécky členovia Um, spúšťajú projekt s agentúrou OSN pre utečencov, školia personál pre utečenecké tábory o tom, ako identifikovať a podporovať uh, utečencov s postihnutiami. Čiže toto by mohlo byť podporené a mohlo by to byť aj vlastne duplikovaná v iných členských štátoch. Ďalšia téma, ktorá je mi veľmi blízka a na ktorej som pracovala, je práva žien a dievčat s postihnutiami. Musím povedať, že za uplynulé mesiace sme sa zamerali najmä na otázku násilia voči ženám a dievčatám s postihnutiami ženy s postihnutím majú trikrát väčšiu pravdepodobnosť, že sa stanú obeťami násilia aj doma, čiže máme tu istambulské nariadenie a európska ratifikácia eh, istambulského nariadenia je niečo, čomu sa venujeme, takže spolupracujeme aj s inými organizáciami pre práva žien. Sme radi, že rada súhlasila, že podpis, podpíše istambulský dohovor. Takže Chceme, aby Európska únia pristúpila k tomuto dohovoru. Dôležitý článok v tomto dohovoru je 39, e, ktorý zakazuje nútenú sterilizáciu a nútenú interrupciu. Takže toto je e, dosť relevantná téma aj e, v Európe, kde ženy sú často sú nútené k sterilizácie často, keď chcú mať rodiny, tak zistia, že už to nie je možné, e, takisto nemôžu rozhodovať v iných životných oblastiach. Väčšina týchto žien e, je im odobraná ich právna kapacita, čiže toto je otázka, ktorú sme sledovali z EDF. E, pracujeme na správe, ktorá poskytne údaje a informácie o týchto postupoch budeme sa snažiť o ukončenie týchto praktík. Takže bude tu podujatie 5. decembra v Európskom parlamente, ktoré bude viesť Soraya Ford. To bude o ukončení nutenej sterilizácie. Ďalej. Ďalšia otázka, ktorú by som chcela nadniesť, je rovnoprávnosť a e, rovnaké zaobchádzanie. Horizontálna smernica bola v rade blokovaná už 9 rokov, čiže z EDF sme zvážili, že potrebujeme inú stratégiu a budúci rok zverejníme správu, ktorá sa zameriava, že do akej miery ľudia s postihnutiami sú chránení, chránení proti diskriminácii na úrovni členských štátoch, e, štátov, čiže pozrieme sa na to a budeme to analyzovať. Dúfame, že teda pôjde o túto smernicu. Sú tu správy o ľudských právach. Tu vidíte štúdiu, ktorú sme vypracovali eh, v Lani. Eh, monitoruje, monitoruje to stav eh, v rámci Európskej únie. Čiže ešte nadviažeme na to. Potom posledná otázka, o ktorej chcem hovoriť ale určite budeme hovoriť o tom ešte často. To je Európsky akt eh, dostupnosti. EDF eh, tu bolo veľmi aktívne. Takisto už bolo zdôraznené pani poslankyňou Esteras, že aj keď doš- došlo k malému pokroku v septembri, tak ešte stále sme znepokojení. Náš hlavný problém je, že mikropodniky a malé a stredné podniky eh, sú ešte stále vylúčené z tohto aktu, čiže veľa ľudí s postihnutiami nebudú mať prístup k tovarom a službám v Európe. Čiže toto som chcela zdôrazniť a ďakujem e, za vašu pozornosť. Ďakujem. Ďakujem, Sofi. E, skutočne si vystihla veci, boli to vynikajúce úvahy a e, myšlienky, ktoré si predniesla 5. novembra, uvidíme do aké miery sa nám podarí realizovať tvoje návrhy. Teraz dávam slovo Kvenovi Roblesovi, ktoré, ktorá je členom e, týmu o, Európskeho ombudsmana a má skúsenosti v oblasti procesu polit a politiky rozhodovacieho procesu Európskej únie a rovnako bol parlamentným asistentom počas 6. mandátu Európskeho parlamentu. E, postupne pracoval s ombudsmanom v oblasti strategických investícií. Nech sa páči. Thank you, Madam Chair, honorable members. Ďakujem, pani predsednička, vážené poslanky a poslanci. V prvom rade chcem poďakovať organizátorom za to, že pozvali úrad ombudsmana na účasť na tomto workshope. V krátkosti budem informovať o nedávnej práci úradu ombudsmana v prospech ľudí s, so zdravotným postihnutím. Ako viete, naša práca vychádza najmä zo stiažností, ktoré poukazujú na nesprávne konanie. Týka sa to inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ. Ktorýkoľvek občan alebo obyvateľ EÚ, firma, združenie alebo registrovaný subjekt EÚ môže podať stiažnosť. Osoby, ktoré sa stiažujú nemusia byť osobne dotknuté týmto nesprávnym konaním, alebo nemusia mať nejaký, nejaký dôvod právne zastupovať dotknutú osobu. Ombudsman môže tiež využiť právo vlastnej iniciatívy. Znamená to, že teda ombudsmanka môže strategicky šetriť systémové nedostatky v inštitúciách EÚ. Môže sa tiež rozhodnúť spustiť strategické iniciatívy. Ich účelom je podeliť sa o návrhy s inštitúciami v dôležitých témach a dosvedieť sa viac o dôležitých témach, než sa rozhodne e, otvoriť vyšetrovanie. Ako členka monitorovacej siete UCRPD e, ombudsmanka sleduje dodržiavanie UNCRPD na úrovni inštitúcií EÚ. Ako taká zodpovedá za to, že EÚ administratíva e, realizuje pripomienky e, tejto siete. Týka sa to celého radu tém, ako je napríklad dostupnosť, prístupnosť budov EÚ, e, dostupnosť materiálov na web stránkach EÚ, tlmočenie v posunkovom jazyku na podujatiach, e, vybavenie zariadenie a poistné udalosti v mene detí so zdravotným postihnutím. Nedávne e, vyšetrovania na základe stiažnosti, ktoré boli uzatvorené v tomto roku, sú, sa na dva prípady. Jednak tam bolo, e, bola stiažnosť, ako sa komisia vysporiadala so stiažnosťou e, CRPD z Českej republiky. Na základe intervencie ombudsmanky komisia vysvetlila, že CRPD je problematické svojou povahou a implementácia je v zodpovednosti štát podľa ich príslušných kompetent štátov podľa ich príslušných kompetencií. Teda kedy môže komisia zasiahnuť ako strážkynia zmluv, pokiaľ ide o implementáciu CRPD. Druhý prípad sa týkal využívania obrázkových varovaní na tabakových výrobkoch. Jedno takéto varovanie ukazuje osobu na vozíku a text hovorí, že Fajčenie spôsobuje eh, mozgovú porážku a eh, zdravotné postihnutie a sťažovateľ bol stigmatizovaný týmto varovaním. Knižnica obrázkových varovaní, ktoré sa majú používať, je, je upravená v smernici komisie. Avšak v rozhodnutí eh, komisia hovorí, že by bolo dobre, keby komisia konzultovala občianske skupiny, pokiaľ ide o výber týchto citlivých obrázkov. Teraz dva dve prebiehajúce vyšetrovania strategické v oblasti e, postihnutí. Najprv e, teda záverečné porozorovania výboru OSN, ktoré boli dôležité pre nasmerovanie práce ombudsmanky, pretože naznačujú možné nedostatky v administratíve EÚ v roku 2016. Po vyjadreniach výboru a po podaní zťažnosti ombudsmanka začala vyšetrovanie, či zaobchádzanie e, s osobami so zdravotným postihnutím v rámci spoločnosti systému poistenia je v súlade s dohovorom. Čiže začalo sa plné preplácanie. Či, či je možné poskytnúť e, plné preplatenie nákladov e, v prípade e, choroby, čiže výsledok je, že musia byť splnené 4 Eh, kritéria. Jednak je skrátená eh, očakávaná dĺžka života a ombudsmanka argumentuje, že to nie je v súlade s prístupom sociálneho modelu, eh, ktorý propaguje CRP, najmä pokiaľ ide o to kritérium skrátenej dĺžky života, e, to e, nepostačuje. Mnohé postihnutia, hoci majú veľmi veľký dopad na blaho osoby, nemajú negatívny, nemusia mať negatívny dopad na očakávanú dĺžku života, ale majú za následok vysoké náklady na zdravotné ošetrenie, na vybavenie, a e, to je potrebné, aby sa osoba mohla rovnoprávne podielať e, na spoločnosti ako aj ostatní. Preto ombudsmanka sa opýtala, či komisia plánuje zaviesť konkrétne kritériá na preplacenie zdravotných nákladov pre osoby so zdravotným postihnutím. Po analýze odpovede komisie ombudsmanka Kin eh, vyšetrovací tým žiadal o stretnutie so zástupcami komisie, aby sa eh, dojasnili ešte nejasnosti predtým, než ombudsmanka urobí ďalšie kroky. Toto stretnutie bolo v júni a minulý týždeň sme zverejnili na stránke výsledky vyšetrovania ešte prebieha. Druhé statické vyšetrovanie sa týka dostupnosti eh, web stránok EÚ. UNCRPD vyjadrilo pripomienky, že by sme sa tomu mali lepšie venovať. V oktobri 2016 bola prijatá smernica o prístupnosti e, o web stránok o orgánov verejnej e, správy. Je pravda, že e, tá smernica sa neaplikuje neaplikuje, neuplatňuje na web stránky a aplikácie európskych inštitúcií, avšak sú povzbudené, aby uplatňovali e, tieto pravidlá. Aj my dnes máme pocit, že EÚ dokáže ísť príkladom a byť teda žiarivým príkladom. Smernica tiež upravuje užitočné opatrenia, ktoré zaručia dodržanie týchto požiadavek, ako sú monitorovanie a poskytovanie e, vyhlásenie o dostupnosti, vrátanie mechanizmu spätnej väzby pre používateľov. E, väčšina inštitúcií EÚ sa pozerá na komisiu, pokiaľ ide o najlepšiu prax tejto oblasti, takže v roku 2017 ombudsmanka začala vyšetrovanie dostupnosti web stránok a online názor, ktoré riadi komisia. Napísala mm, predsedovi komisie Junckerovi, eh, pokiaľ ide o dostupnosť týchto web stránok, či, jednoduché čitateľnosti eh, týchto web stránok, takisto poskytovania vyhlásenia o dostupnosti, možnosti eh, spätnej väzby pre používateľov. A vyšetrovanie ešte prebieha a dostali sme do odpoveď komisie na tento list, ktorú podrobne skúmame a mm, bude to k dispozícii. Je tiež dôležité poznamenať, že už nejaký čas sa podielame na procese e, teda sprístupnenia našej vlastnej web stránky na stránke máme zverejnený e, v 24 jazykoch ľahký text o tom, ako využívať našu stránku. Takisto externý poskytovateľ služby posudil v roku 2017 zhodu stránky ombudsmanky s usmerneniami pre dostupnosť obsahu na webe. To sú tie e, usmernenia 2.0. Máme hodnotenie AA v tejto veci a chceme, aby naša Eh, web stránka bola eh, v zhode s čo najviac eh, požiadavkami troch a ako je to len možné. Od júla máme novú stránku dostupnosti, kde sú aj mechanizmy spätnej väzby. Ak by ste si chceli prečítať o týchto prípadoch podrobnejšie, môžete si to tak nájsť na našej web stránke. Ombudsmanka často hovorí o tom, že musíme sa sústrediť na konkrétne opatrenia, aby to nezostal ten dohovor len nejakým zoznamom želania, ale aby to malo skutočný dopad na každodenný život osôb so zdravotným postihnutím. Preto ombudsmanka bude naďalej zohrávať svoju konkrétnu úlohu pri implementácii CRPD na úrovni inštitúcií EÚ eh, som riešenia žiadosti a stiažnosti a našej vlastnej práce. Eh, pripomienky výboru OSN eh, vždy si vážime a radi si sa podelíme o skúsenosti, aby sme dosiahli to, o čo nám ide a aby sme pomohli občanom. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. A samozrejme, že nás budú zaujímať aj e, odpovede na všetky tieto otázky v súvislosti so spoluprácou s komisiou. Teraz dávam slovo kolegyni Plasencia ktorá je odborníčkou na všetky tieto e, témy. Ona je e, zástupkyňou šéfa oddelenia e, pre ľudí s postihnutím v rámci generálneho riaditeľstva pre personál a ona bola veľmi ambiciozna e, v Európskom akte prístupnosti a práve ona tak podnecovala nás, e, aby sme išli týmto smerom. Ja sa jej chcem v mene petičného výboru poďakovať za e, tú neúnavnú prácu, ktorú pre celý kolektív odvádza. A okrem toho je zodpovedná za Európsku pracovnú skupinu pri príprave, ktorá pracuje na príprave zákona o prístupnosti a s radosťou jej odovzdám slovo. Če... Ďakujem pekne. Ďakujem za veľmi milé slova a ďakujem za pozvanie podeliť sa so všetkými o to, čo sme robili, pokiaľ ide o pokrok v implementácii dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Ako viete, komisia Okay. Thank you. So, uh... Práca na implementácii dohovoru na európskej úrovni je zarámcovaná v kontexte Európskej stratégie uh, pre zdravotné postihnutie, ktorú sme začali v roku 2010 a cieľový dátum je rok 2020. Ako viete, je veľmi dôležité že to ide ruka v ruke s cieľom vlastne e, umožniť osobám so zdravotným postihnutím aj plne využívali svoje práva, aby sa vytvorila bezbariérová Európa. Čiže význam prikladáme v tomto období prístupnosti a budeme aj naďalej e, usmerňovať tento charakter, aby sme sa sústredili na prístupnosť práv. Je tu 8 oblastí v tejto stratégie, stratégie, na ktoré sa sústredíme a máme tu prehľad našich hlavných úspechov do roku 2017, teda do februára, kedy e, bola vypracovaná správa o pokroku aj zverejnená. V tejto správe o pokroku sme mali dva hlavné ciele. V prvom rade sme chceli poskytnúť prehľad o tom, čo sme urobili za tieto prvé roky a po druhé sme chceli identifikovať reakcie a odpovede a chceli sme ilustrovať, ako e, riešime odporúčania, ktoré dal výbor OSN EU na implementovanie dohovoru, ako práve povedala Anne-Sophie z EDF. Aby sme teda v tej správe sú tie najdôležitejšie veci v samotnej správe a ešte uvediem o chvíľu pár príkladov. Pokúsim sa tiež to aktualizovať o to, čo sa udialo v priebehu tohto roku, ale je tam niekoľko veľmi dôležitých príloh. V prvom rade je tam prehľad verejnej, verejných konzultácií aj v priebehu tohto roku Angažujeme sa s osobami s postihnutím, s ich e, organizáciami, ktoré ich zastupujú a vôbec so spoločnosťou e, a samozrejme aj s členskými štátmi a ďalšími verejnými orgánmi. To je vý, e, maximálne významné pre komisiu. Tento rok sme mali verejné konzultácie, 1500 reakcií sme dostali a Vyjadrené obavy sa týkajú najmä, teda tie prvé dve, bolo ne, nemožnosť, teda neprístupnosť zamestnania a problémy s dopravou. Čiže tiež tam bola, bolo povedomie o právach, ale aj angažovanosť verejných orgánov. To je kľúčové e, pre implementáciu tohto dohovoru. Sledujeme to ďalej, prosím som dialogu spoločnosti. Tento rok sme mali viaceré stretnutia s organizáciami občianskej spoločnosti. Druhá príloha upravuje respektíve obsahuje opis všetkých opatrení. A bolo ich viac než 100, ktoré sprevádzali stratégiu. A teda hovorí sa tu o tom, čo sme urobili a čo ešte urobiť musíme. A to je veľmi dôležité, pretože tento rok sme realizovali ďalej tieto e, opatrenia. V prílohe 3 sú konkrétne odporúčania, a konkrétna odpoveď na každé jedno odporúčanie, ktoré sme dostali. A napokon Ehm, bolo tiež vyzvinuté, čo je dôležité, čo robia inštitúcie EÚ, čo robí komisia ako verejná správa. Takže to je oblasť, ktorú sledujeme. Pred zástupca ombudsmanky hovoril o web stránkach, čiže zlepšujeme prístupnosť web stránok inštitúcií EÚ Ďalej boli aj vzdelávacie kurzy, ale máme pravidelnú vnútornú spätnú väzbu, keď sa napríklad zverejňuje nová web stránka, e, chceme vždy preskúmať jej prístupnosť. Okrem toho, pokiaľ ide o to, tú spoločnú schému zdravotného poistenia, to je veľmi dôležité, e, zameriavame sa na túto vec aj ako komisia a skúmame to ale chceme vyzvihnúť aj to, že sa to týka nielen zamestnancov komisie, ale týka sa to všetkých úradníkov EÚ, inštitúcií EÚ a je to nesmierne dôležité a berieme to veľmi vážne. A napokon by som ešte chcela hovoriť o poslednej prílohe, kde sú aktivity mainstreamingu ktoré sme zrealizovali pri implementovaní dohovoru. A keď hovorím, že my, tak to je vlastne samozrejme komisia, ktorá prichádza s iniciatívami, ale ste to aj vy ako parlament, keď príjmate legislatívne akty. V roku 2010 deklarácia EÚ e o kompetenciách obsahovala asi 45-46 právnych aktov, Eh, kde išlo mainstreaming týchto posilnutí a teraz ich máme nejakých 130 právnych dokumentov, ktoré obsahujú odvolávky na eh, zdravotné postihnutie. A takisto dám eh, niekoľko príkladov nedávneho vývoja, čo ešte tam nie je zahrnuté. Takže Keď sa pozrieme na tie najdôležitejšie body dokumentu, dostaneme sa k záveru, že naozaj treba ešte urobiť toho veľa. A nejak mi to nefunguje, toto prepínadlo. Ach, tieto nikdy nefungujú, tieto klikátka. Dobre, Dostali, dospeli sme teda k záveru, že ciele stratégie ostávajú, sú relevantné na nadchádzajúcich 5 rokov a v tomto kontexte pracujeme ďalej. V roku 2017 prístupnosť ostáva jednou z oblastí, eh, kde je potrebné väčšie úsilie. Diskusia o Európskom akte do prístupnosti eh, je na dobrej úrovni. Myslíme si, že návrh komisie obsahuje kľúčové prvky aby sa zabezpečilo, že osoby so zdravotným postihnutím budú mať ten posledný potrebný prístup, ale takisto sa musí implementovať prebiehajúca práca napríklad v smernici o prístupnosti webu ešte predtým, než vstúpi do platnosti. Je teda niekoľko usmernení, ktoré tam musíme ešte predložiť a implementovať. Dobre, e, ja Nebudem eh, menovať každú jednu iniciatívu, ale chcem niekoľko z nich vyzdvihnúť na tejto priesvitke. Sú teda niektoré tie hlavné body v každej oblasti. V oblasti napríklad účasti pokračujeme veľmi dobre s iniciatívou na Európsku kartu zdravotného postihnutia. To je pre nás veľmi dôležité, pretože musí to ísť mm, v spolupráci s členskými štátmi, teda aby sme mali kartu, ktorá umožňuje využívanie benefitov a práv v celej EÚ. V oblasti rovnosti a definície zdravotného postihnutia sme nedávno podporovali aj mm, workshopy v členských štátoch. To je veľmi dôležitá téma, kde dohovor ešte stále musí vyjasniť, ako riadne posúdiť prístup, ľudskoprávny prístup k tomu dohovoru. A je to ešte rozpracovaná vec a je to vždy predpokladom práv. Čiže spolupracujeme s členskými štátmi, ktoré absolvujú túto prácu, ako postupovať. A na to angažujeme našu sieť expertov, zbierame informácie, e, informácie o členských štátoch a chcem tiež v oblasti sociálnej ochrany pilier sociálnych práv. Preto som to dala do oblasti sociálnej ochrany, pretože práva súvisiace s posunutím sú k tomu veľmi blízke. Tento rok sme spolupracovali s našimi expertami, aby sme zozbierali údaje a aby sme dostali odporúčania o tom, ako lepšie uh, Ehm, mainstreamovať tieto záležitosti do všetkých pilierov a ako ďalej rozpracovať eh, tento pilier eh, súvisiaci s postihnutím. No a aby som ešte jednu dôležitú vec vyzvihla. Iniciatíva, ktorá sprevádzala tento pilier, to je tá rovnováha medzi pracovným a osobným životom. Komisia poprvýkrát navrhovala nielen prikladať pozornosť eh, rodičom, ktorí majú deti so zdravotným postihnutím alebo ktorí um, ošetrujú príbuzných so zdravotným postihnutím, ale eh, je tu eh, zameranie aj na rodičov so mm, zdravotným postihnutím, ktorí tiež potrebujú primerané opatrenia zohľadňujúce ich potreby. Ja mm, Na záver chcem ešte povedať niečo o externých aktivitách. Máme tam projekt na vypracovanie indikátorov, ktoré prepájajú projekty a ciele udržateľného rozvoja. Čiže aby tu boli indikátory e, cieľov udržateľného rozvoja a aby tam boli zohľadené práva osôb e, so zdravotným postihnutím. To je ďalší príklad. Asi mi už e, končí čas. Chcem ešte povedať, že samozrejme e, naďalej máme opatrenia a iniciatívy na budovanie povedomia. Máme to výročné pracovné fórum o implementácii dohovoru spája všetky národné kontaktné miesta a máme tam koordinačné mechanizmy a nezávislé mechanizmy na úrovni EÚ aby sme diskutovali napríklad o dôležitých témach, ako sú utečenci so zdravotným postihnutím, ako implementovať články dohovoru s tým súvisiace a takisto posúdenie e, postihnutia. Na záver chcem povedať, že budeme aj ďalej pracovať na implementovaní dohovoru v kontexte stratégie a naďalej budeme podpor- používať tie odporúčania ako usmernenie a je dôležité, eh, keďže stratégia obsahuje tento mainstreaming a tento záväzok mainstreamingu, tak nové eh, iniciatívy, ktoré sa pripravujú, tu už obsahujú napríklad eh, E, sa to týkalo tej legislatívy o e, právach pasažierov v železničnej doprave. Tam boli zohľadené aj práva pasažierov s zdravotným postihnutím. A už teraz diskutujeme s občianskou spoločnosťou a na budúci rok sa zameriame na také reflexné obdobie, obdobie na úvahu, reflexiu, aby sme pripravili, posúdili a získali dobrý prehľad výsledku stratégie, aby sme mohli pripraviť ďalšie kroky, po roku 2020 a aby sme využili tie informácie na prípravu periodickej správy o pokroku, ktorá sa potom opäť zverejí v roku 2021. V, tomto, e, v tejto súvislosti chcem poďakovať za prácu aj tohto parlamentu, prácu na správe, ktorá sa tu už uvádzala o pokroku stratégie EÚ pre ľudí so zdravotným postihnutím. Takže ďakujem vám za pozornosť a samozrejme rada zodpoviem na otázky. Ďakujem. Ďakujem, Imakuláda. A týmto uzatváram prvý panel nášho workshopu a s dovolením pani predsedničky môžeme otvoriť druhý panel, ktorý e, otvára naša kolegyňa Michaela Džufrida. Nech sa páči. Grazie, buongiorno, sono davvero... Ďakujem, dobrý deň. Ako e, podpredsednička interskupiny o právach postihnutých a členka, ako členka tohto výboru mám čest predsedovať tomuto panelu. Výbor Pety je referenciou, sme to práve my, kto je v úzkom kontakte s postihnutými ľuďmi a ich asociáciami a preto máme veľmi dobré podmienky na to, aby sme čelili a riešili túto problematiku z hľadiska dôstojnosti, e, príležitosti, nediskriminácie. To všetko sú tie hlavné body, ktoré e, musíme mať vždy na zreteli. E, ľudia s postihnutým musia mať možnosť plno užívať svoje základné práva a, a slobody. Jeden z prítomných, ktorý sa zúčastní tohto workshopu, e, máme tu zástupcov asociácií, ktoré pracujú v úzkom kontakte s postihnutými ľuďmi a sú svedkami ich práce príspevku a to je tá pridaná hodnota inštitucionálnej práce tejto komisie v parlamente. sme v prvom čítaní široko väčšinou schválili Európsky akt o právach na prístup pre postihnutých a sú tam nové požiadavky, vďaka čomu je prístupnosť veľmi dôležitým prvkom. Otvára sa nám tým nová etapa, kde chceme vlastne otvoriť aj dialog a výmenu názorov. A kvalifikovanejšia pomoc, uznanie významu sociálnej integrácie a pracovného trhu som presvedčená, že keď budeme pracovať, e, dosiahneme tieto naše e, šľachetné ciele. V druhom paneli si vypočujeme dve organizá- tri organizácie, ktoré sú v priamom kontakte s postihnutými občanmi Inclusion Europe, Európska sieť o autonómnom živote a poskytovateľov služieb pre postihnutých a máme tu pánov Žakino, ktorý je zodpovedný za Inclusion Europe, Clara Dot za Enil, to je Európska sieť pre autonómny život postihnutých a Tomás Vinal je vedúcim Európskej siete služieb poskytovaných postihnutým e, osobám. Prosím vás, rečníci, rešpektujte rečnícky čas 10 minút na osobu a potom budeme mať okruh otázok a odpovedí. Nech sa páči. Thank you, uh, Mrs. Uh, Grifrida. Um, I would like first to thank you. Najprv sa chcem poďakovať <clears throat> za pozvánku. Čo je láska? Takže to je otázka, eh, o ktorej rozhodol jeden e, sudca, či umožní e, sobáš. Takže toto bola otázka, ktorú položil sudca osobe s duševným e, postihnutím, aby posudili jeho schopnosť voliť. Toto sú len niektoré z príkladov diskriminácie, ktorej čelia ľudia v Európe s duševným postihnutím. Chcem pohovoriť o troch formách diskriminácie, ktorá predstavuje prioritu v našich opatreniach. Poprvé, zbavenie právnej kapacity a jeho dopady na stratu kontroly eh, nad vlastným životom, ako som už spomenul, už opakovane to odsúdili naše organizácie v mene 7 miliónov ľudí s duševným postihnutím a rodinných príslušníkov, ktorých zastupujeme v našej sieti 71 členov z 38 krajín. E, táto, e, táto prax e, odráža aj stereotypy, ktoré, s ktorými súvisia duševné postihnutia, ktoré bránia ľuďom, aby si užívali práva vo viacerých životných oblastiach ako zamestnanosť, sociálna ochrana, zdravotná starostlivosť, politický život, rodinný život a efektívny život ako povedala Sofia z IDF a uviedla konkrétne príklady, napríklad nutenej sterilizácie. Druhý aspekt je inštitucionalizácia, ktorá izoluje viac ako milión ľudí s duševným postihnutím v Európe, predovšetkým takých, ktorí majú e, duševné postihnutie a odsudzuje ich na život vylúčený zo spoločnosti, upiera, im, upiera deťom, e, e, žijúcim v inštitúciám život s rodinami a chodiť do strednoprúdových škôl. Um, upiera to ľuďom voľbu, kde chcú žiť a s kým. Upiera im to právo na súkromný život a právo na založenie rodiny. Takže už e, sa o tom bude diskutovať trochu neskôr, takže nebudem to ďalej rozvádzať. Nedostatok e, zrozumiteľných informácií a komunikácie e, má silný dopad na ľudí s duševným postihnutím a bráni im to pri účasti v spoločnosti a v prístupe k službám ako pani Patencia z Európskej komisie práve spomenula, takže je tu nedostatok znalostí ľudí, e, s týmito postihnutiami o ich právach je jeden z hlavných problémov občianskej spoločnosti. Tento bod odráža petícia, ktorú dnes máte, keď si zoberiete e, e, e, to, čo predložilo Rakúsko, tak to poukazuje na to, ako táto hodnota sprístupnenia informácií má dopad na ľudí rôznymi spôsobmi. Petícia o tu je v podstate a, nariadenia, ktoré nie sú komunikované v prístupnom formáte, ale sa očakáva, že budú rešpektované a že im budú všetci rozumieť. E, pokiaľ ide o túto diskrimináciu, tak e, nás znepokojuje e, teda e, diskriminácia ľudí s osobitnými potrebami a ženy e, s týmito postihnutiami, ktoré sa často stretávajú so sexuálnou diskrimináciou. Bojujeme proti týmto stereotypom a diskriminačným praktikám tým, že podporujeme e, zrovnoprávnenie a sebaurčenie, právo na sebaurčenie v rámci našich opatrení. Aby sme dosiahli tento cieľ, tak sme vytvorili v roku 2000 Európsku platformu self-advocates a to sa skladá z ľudí s duševnými postihnutiami, e, ktorí chcú byť vypočutí a chcú sa zapájať do rozhodovacích procesov. Viacerí z nich pracujú e, s politikmi, s učiteľmi, ako profesionálni, s poskytovateľmi služieb, e, s pedagógmi, aby zvyšovali povedomie a bojujú za um, inklúziu ľudí uh, s duševnými postihnutiami. Uh, napríklad naši členovia v Maďarsku spolupracujú s políciou, aby zabezpečili, že ľudia s duševným postihnutím, ktorí boli obeťami zločinov, aby boli rešpektovaní, keď chcú podať sťažnosť ohľadom toho, čo sa stalo. Je to európska povinnosť, uh, E, v rámci Európskej smernice článok 3 práva na, právo na pochopenie a byť chápaný e, počas e, súdnych konaní. My ako platforma sa zasadzujeme za ukončenie modelu zvaného náhradné rozhodovanie a namiesto toho chceme podporovať a podporovať rozhodovanie a e, zrovnoprávniť ľudí s postihnutiami v ich živote. Viaceré z našich projektov a podujatí sú často organizované s týmito tzv. samoadvokátmi, aby podporovali tieto zmeny. Napríklad projekt nazývaný Top Sightless bol e, e, vypracovaný, aby si ľudia navzájom pováhali. Ľudia s duševnými postihnutiami e, majú podporovať rovnakým ľuďom podporu pri nadobudnutí kontroly nad svojimi životami, aby sa stali aktívnymi občanmi. Táto iniciatíva predstavuje príklad toho, ako podporované rozhodovanie môže byť dosiahnuté pri pracovných zručnostiach. Takisto podporujeme využívanie a porozumenie písaných, písomných informácií. Ide o to, aby sa zabezpečilo, že písomné a všetky formy informácií, ako aj participačné procesy, aby boli sprístupnené všetkým ľuďom. Vyvinuli sme európske usmernenia o e, ľahko čitateľných formatoch a organizujeme kampane v rámci všetkých organizácií, aby sme zabezpečili príjmanie e, silného európskeho aktu dostupnosti ktorý bol prijatý v septembri. E, takže e, vypracúvame e, pomocky pre ľudí s postihnutiami, aby boli informovaní o našich opatreniach, ale aby boli informovaní o tom, čo sa deje v Európe v tejto súvislosti. Naše podujatie ako leadership školenie pri vedení Takže toto sú tiež príležitosti pre týchto samoadvokátov, aby vlastne e, vyvíjali svoje schopnosti, aby sa zapájali do verejného života na základe stretnutí s politikmi, e, aby to bolo celé v prístupnom formáte. Napríklad pred dvoma týždňami sa jeden stretol s deviatimi europoslancami a diskutoval o násilí páchanom na ženách e, s postihnutím v inštitúciách. Európska únia tu hrá kľúčovú rolu e, vo všetkých týchto kritických oblastiach, e, ktoré boli ratifikované a musia byť implementované tak na európskej, ako aj na národnej úrovni. Takže už tu sa o tom hovorilo, ale v európskej stratégii o postihnutiach sa o tom intenzívne diskutuje. Európska únia by mala byť ambicioznejšia pri podpore e, týchto hodnôt v kľúčových politických oblastiach, ako napríklad e, stratégia pre ľudí s postihnutiami. A to znamená inklúziu e, a uznanie dopadu e, odňatia právnej kapacity a vo všetkých priority, a všetky ďalšie prioritné oblasti tejto stratégie v praxi Európska únia musí ísť príkladom všetkým e, členským štátom a nasledovať e, implementáciu dohovoru. Znamená to napríklad, aby Európska únia a aby e, web stránky európskych inštitúcií boli interaktívne, ale aj politické procesy od začiatku do konca, verejné konzultácie, prijatie, monitorovanie, aby toto všetko bolo prístupné pre všetkých. Niektoré petície Eh, podali ľudia s duševnými postihnutiami a to je dobrý signál eh, inklúzie eh, tohto celého postupu. Je veľmi dôležité, aby sme vždy zabezpečovali, že všetky informácie poskytované občanom EÚ, aby ich pozvali, prizývali k vyjadreniu. Toto všetko musí byť prístupné v rámci každého štádia. Takže tu by som sa zastavil. 10 minút nestačí na to, aby sme podrobnejšie hovorili o tom, čo robíme alebo čo odporúčame. Len chcem položiť otázku nie len ako sudca, ale aj ako znepokojený občan. Čo ste ochotní urobiť, aby ste vytvorili inkluzívnejšiu spoločnosť? Ďakujem. Grazie, signor Giacchino. Ďakujem, pán Žakino. A aj za to, že ste rešpektovali rečnícky čas. Pani Sarata, nech sa páči 10 minút. Ďakujem, že môžem sa prehovoriť k tomuto výrobu výboru. Takže ide tu o organizácie, ktoré fungujú v Európe a ide o podporu a obhajobu e, ľudí pre nezávislý život. Pre nás toto znamená, že ľudia budú mať e, kontrolu nad svojimi životmi a potrebujeme potvoru, aby sme boli aktívnymi členmi, aktívnymi členmi našich komunít. Ľudia s postihnutiami sú integrálnou súčasťou e, ľudskej diverzity. Exklúzia a segregácia zo spoločnosti e, je zjavná v našej neprítomnosti, keď sa prejdete e, e, po uliciach viacerých európskych hlavných miest, vidíte ľudí s postihnutiami? Nie je dostatočne, nie je ich dosť vzhľadom na to, že tvoríme minimálne 15 európskeho obyvateľstva. Moje slajdy, v mojich sládoch e, nebudem čítať každý bod, pretože je tam veľa bodov, čiže zdôrazním konkrétne oblasti, na ktorých sme pracovali. To je všeobecný komentár k článku 19 dohovoru OSN o právach ľudí s postihnutiami. Všeobecný komentár podporuje e, e, popis toho, čo tento článok e, v tohto dohovoru obsahuje. Pretože čo sme zistili na základe desiatich rokov z tohto dohovoru je, že sa nám zdá, že tie články sú jasné, ale tá interpretácia niektorých z týchto článkov nie je tak jasná, ako e, by sme chceli my aktivisti, aby to bolo. Čiže sme, sme spustili uh, tieto komentáre k článku 19. Ide tu o nezávislý život a je to dôležité, keď si zoberieme právnu a sociálnu ochranu, pretože je to prierezové a týka sa to všetkého, čo e, sa dotýka e, ľudských práv e, ľudí s postihnutiami. Chcem zdôrazniť tri bariéry z dlhého zoznamu bariér. Je tu bariéra, ktorá vyplýva z toho, čo povedal Guillem od odňatie právnej kapacity, čo to znamená pre ľudí s postihnutiami, aby mali kontrolu nad svojimi životami. Ak stále musíte preukazovať, že máte právnu kapacitu, ako môžete mať e, voľbu a kontrolu nad vlastným životom? Ne E, ľudia, ktorí nemajú postihnutia, nie sú žiadaní, aby odôvodňovali každé rozhodnutie, e, každé zlé rozhodnutie, ktoré urobia. Ako náhle ľudia s postihnutím urobia zlé rozhodnutie, tak je spochybňovaná ich právna kapacita, čiže to je nedostatok monitorovacích mechanizmov, ktoré sú dostupné preto, akým spôsobom implementujeme právnu a sociálnu ochranu, ktorá existuje. Príliš veľa monitorovania závisí od organizácií občianskej spoločnosti alebo od jednotlivcov na to, aby sa zabezpečilo, že zákony sú e, dodržiavané a je tu narastajúci trend smerom k inštitucionalizácii. Kľúčové moto je inštitúcie nie sú riešením. A napriek tomu vidíme, Eh, stále viac, že inštitúcie sú stále podporované ako opcia. Keď hovoríme o ľuďoch, ktorí eh, akceptujú svoje ľudské práva, tak inštitúcie nikdy nebudú opciou. Uh, no, um, Žiaden z tých kľúčových aspektov e, tých všeobecných komentárov, teda jeden z týchto aspektov je monitorovať a postihovať nedodržiavanie základnej dostupnosti k strednoprúdovým službám. Ak nemáte e, prístup e, k hlavným strednoprúdovým službám, tak ste automaticky vnútení e, podrobiť sa segregácii. Väčšina ľudí s postihnutiami potrebujú prístup k základným veciam, Eh, ku ktorým potrebujú prístup ľudia bez eh, postihnutí. Čiže vytvoriť eh, prístupnosť k týmto službám nielen podporuje inklúziu, ale takisto to znamená, že nemusíme vytvárať nákladné, segregované ustanovenia. Takisto to znamená, že viac financií sa vynakladá na nezávislý život, kde služby sú inkluzívne a dostupné. Ľudia s postihnutím chcú byť súčasťou našej spoločnosti. E, môžeme, máme toľko veľa, čím môžeme prispieť. Ak e, budeme segregovaní, tak nemôžeme prispieť, nemôžeme v takej miere prispievať e, do našej spoločnosti, ako sme schopní. Takže musí byť povinnosť odstraňovať bariéry a podporovať prístup k facilitám a službám, pretože ak nebudeme odstraňovať tieto bariéry teraz, tak to bude stále nákladnejšie v budúcnosti. Musíme zabezpečiť, že ľudia s postihnutím a ich organizácie sa budú aktívne zapájať do rozvoja a rozhodovacích procesov týkajúcich sa týchto služieb, aby sme zabezpečili, že, môžeme, e, že dospejeme k službám, ktoré sú prístupné pre všetkým. Verejné financie sa nesmú vynakladať na zachovávanie a renováciu existujúcich inštitúcií. Na teraz vidíme, že európske štrukturálne fondy sa využívajú na podporu vo viacerých krajinách na podporu inštitúcií a na e, rozvíjanie inštitúcií. A to nie je v duchu CRPD, ani to nie je, ani nás to e, nepribližuje k zlepšeniu kvality života ľudí s postihnutiami. Jeden, jednou, jeden z najväčších problémov je ktorý musíme prekonať. Na to, aby sme splnili podmienky e, sociálnej ochrany a právnej ochrany, je e, dostupné informácie, pretože existuje ochrana, ale v, súčasnosti musíte mať právny, e, právny titul, aby ste mohli zmobilizovať túto ochranu. Čiže potrebujeme dostupné informácie, aby ľudia s postihnutiami mohli si užívať ochranu, na ktorú majú nárok. Čiže e, prístup e, k justícii za nízke náklady, aby ľudia mohli využívať existujúce mechanizmy a musíme zabezpečiť, že ľudia s postihnutiami budú konzultovaní v rámci týchto mechanizmov. Nemá význam, aby existovali mechanizmy, ktoré si vyžadujú, aby ľudia s postihnutiami vynakladali e, množstvo peňazí, ak to nie je nevyhnutné. Teraz na záver by som povedala, voľba kontroly je základom všetkého, čo robíme. Je to základ toho, prečo bojujeme za nezávislý život. Môžete mať voľbu a kontrolu nad vlastným životom, ak neviete, na akú ochranu máte nárok, ak neviete, ako funguje systém. V súčasnosti sa očakáva od ľudí s postihnutiami, aby vedeli oveľa viac než priemerný občan o právnych mechanizmoch na to, aby mali prístup k tomu, čo e, ich občania bez postihnutia robia automaticky. A to je veľký problém. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak máte akékoľvek otázky, tak e, ich rada zodpoviem na záver. Ďakujem. Pani Todd, eh, vy ste tiež perfektne rešpektovali rečnícky čas. A teraz dám slovo poslednému rečníkovi, pánovi Tomasovi Biňalovi. Nech sa páči. Uh, thank you very much, uh, chair. Ďakujem pekne, pani predsednička, že ste nás pozvali na tento zaujímavý a dôležitý workshop. Ten názov e, druhej časti som videla ako právna sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím a myslím si, že moja prvá myšlienka k tomu bola, že by sme sa mali začať pozerať na legálnu a sociálnu inklúziu osôb s postihnutím, a teda ochrana možno bola vymyslená vtedy, keď sme sa ich snažili, keď sme sa snažili e, ich chrániť a nie ich zapojiť do spoločnosti. Samozrejme, e, keď sú zapojení do spoločnosti, znamená to, že sú aj chránení a naopak sú chránení, keď sú zapojení. Takže možno to je na zamyslenie počas mojej prezentácie. Takže kto sme? Pracujem pre trošku iný subjekt než tie ostatné, ktoré tu vystúpili dnes. E, e, pracujem pre služby a starostlivosť o ľudí s postihnutím. Tu v Bruseli máme asi 15 tisíc poskytovateľov v 33 e, rôznych krajinách, teda aj mimo EÚ. A služby, ktorý, ktoré poskytujú naši členovia sú starostlivosť, vzdelávanie, zamestnanosť a tak ďalej a tak ďalej. Sme kľúčem partnerom EÚ, pracujeme s priateľmi v Európskej komisii, takisto v Európskom parlamente, ale takisto sa podielame na práce Rady Európy a OSN, kde sme akreditovaní členovia konferencie e, zmluvných e, e, pardon, signatárskych strán. Kolegovia v Bruseli zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím a aj iné mimovládky. Čo je našim cieľom? Chceme podporovať efektívne a kvalitné systémy služieb, ktoré sú v súlade s dohovorom OSN, kde sme o tom veľa počuli, že ešte stále mnohé inštitúcie segregujú ľudí so zdravotným postihnutím v Európe. E, napríklad sú špeciálne školy, ktoré segregujú ľudí s postihnutím zo strednoprúdových systémov vzdelávania a my teda zastupujeme sektor, ktorý poskytuje tieto služby, ale aktívne sa aj podielame na tom, aby sme sa pokúsili zmeniť situáciu, aby bola v súlade s dohovorom. Všetci naši členovia aktívne uznávajú a podielajú sa na diskusiách, rokovaniach a na výmene najlepšej eh, praxe, ako najlepšie podporiť ľudí s postihnutím v súčasných štruktúrach a preto sa snažíme angažovať v tejto oblasti. Chceme zabezpečiť, aby ľudia so zdravotným postihnutím Prosím som, takéhoto systému mali šancu rovnako sa zapájať do spoločnosti, by mali rovnaký prístup k vzdelávaniu, zdravotníctvu, e, k nezávislému životu, aby si mohli vyberať svoje vlastné rozhodnutia. Takže pracujeme v rôznych oblastiach a zameriam sa iba na niekoľko z nich. Prvá sa týka e, zamestnanosti. Naši členovia podka, poskytujú služby podporovaného zamestnávania, komunitné podniky a takisto chránené dielne a rôzne formy. My sa teda snažíme o využitie e, skúseností a poznatkov našich členov pri poskytovaní námetov a odporúčaní e, politikom, ako zlepšiť politiku. Niektoré európske politiky, na ktorých sme sa podielali, napríklad tá záruka pre mládež, to je veľmi zaujímavá politika EÚ je to plne e, prístupné aj mladým ľuďom s zdravotným postihnutím. V mnohých krajinách to tak nie je. Napríklad v Írsku, ak, ma, ak chcete byť e, súčasťou tejto záruky pre mladých, musíte byť v hlavnom registri, ale ak ste osoba e, so zdravotným postihnutím a dostávate teda aj dávky, nemôžete sa do tohto registra zapísať, preto sa nemôžete podielať na tejto záruke pre mladých, to, čo je veľký problém. V iných krajinách je tiež nedostatok podpory, dlhodobej podpory, na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím, aby si mohli zachovať svoje pracovné miesto, aby mali prosím som zároky pre mladých prístup k pracovným skúsenostiam. A pracujeme teda na takýchto politikách, ale pracujeme aj na tom, aby sa predkladali nové politiky, nové politické správy. Nedávno sme zverejnili správu, ktorá hovorí o tom, že verejné financovanie v zdravotníctve tiež pomáha ľuďom dostať sa k práci, čo je o mnoho lacnejšie, než keby nepracovali. Čiže je to dobré aj pre daných poplatníkov a preto sa aktívne podielame na tom, že podporujeme ľudí s pohostihnutím dostať sa na pracovný trh. Samozrejme z dôvodov, ako je dohovor OSN, práva, hodnoty, empatia a tak ďalej, ale aj preto, že je to ekonomicky významné pre Európu, najmä v čase, kedy nám starne obyvateľstvo. Takisto pracujeme na inkluzívnom vzdelávaní, máme členov, ktorí sú zo špeciálnych škôl, eh, z inkluzívneho vzdelávania a chceme zabezpečiť, aby tieto špeciálne školy sa uberali smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu. To je veľmi dôležité pre nás a našťastie aj pre európske inštitúcie, ktoré financujú mnohé projekty, ktoré sú zamerané na eh, podporu nášho úsilia nezávislý život, komunitné služby. Ešte je stále veľa inštitúcií v Európe a my pracujeme na tom, aby sme sa vlastne odklonili od týchto veľko, mm, roz, veľko objemných e, služieb, aby to bolo skôr komunitné a naozaj e, e, veľmi individualizované a tam teda spolupracujeme s ďalšími inštitúciami intervencia, to je dôležitá téma. Počuli sme o inkluzívnom vzdelávaní, aké je dôležité, ale je tiež dôležité z pohľadu empatie, hodnot, práv, ale je dôležité mm, uznať aj to, že čím skôr dôjde k exkluzii zo spoločnosti, o to nákladnejšia je takáto osoba treba niekomu, kto bol segregovaný celé detstvo, o mnoho viac pomáhať, aby si našiel prácu na trhu práce a to e, by sme si mali tiež preskúmať. Takisto pracujeme na technológii, ako tie nové trendy, nové technológie môžu pomôcť poskytovať lepšie služby ľuďom s postihnutím, ale aj vôbec v sektore sociálnych služieb napríklad na podporu starších obyvateľov. Na, tom, na tomto pracujeme tiež. Potom umenie, šport, prístup k rôznym druhom umenia, k rôznym druhom kultúry, športových aktivít, aj na to sa zameriavame a európske fondy nám aj v tomto pomáhajú. A ďalšia téma, ktorá je pre nás kľúčová, je, servis, je sektor služieb, ktorý e, za posledných 10 rokov vytvoril 1,7 milióna e, nových pracovných miest. Je to vlastne najväčší tvorca nových pracovných miest v súčasnosti a my chceme podporiť aj ľudí s postihnutím aby si našli uplatnenie a takisto aj starší občania, aby mali prístup k nezávislému životu. Na to potrebujú vytvoriť tieto pracovné miesta. Problém je, nikto tieto e, práce už nechce robiť je tu tlak na verejné financie, ale nie len to. Čiže mnohé tie pracovné miesta sú nedostatočne zaplatené, sú ťažké pracovné podmienky, nie je tam kariérny rást. Mladí ľudia chcú, ak môžu, pracovať skôr v supermarkete ako v sektore ošetrovateľstva, čo je problém. A preto sa snažíme zabezpečiť, aby sektor sociálnych služieb bol súčasťou Európskeho sociálneho dialógu. Momentálne nie je zastúpený v Európskom sociálnom dialógu a som veľmi rád, že možno že na budúci týždeň spúšťame novú federáciu zamestnávateľov pre sektor sociálnych služieb. Bude sa to nazývať e, Federácia zamestnávateľov v sektore sociálnych služieb a e, budeme sa teda snažiť nájsť nejaké riešenia na európskej úrovni, aby sme teda tieto témy vyriešili aby sme teda zahrnuli aj európske inštitúcie. Pracujeme tiež. E, veľká téma sú migranti so zdravotným postihnutím. Nedávno sme, teda komisia sa ostala financovať projekt, ktorý robíme, teda aby migranti dostali potrebné e, služby, teda ak majú zdravotné postihnutie e, v jednotlivých krajinách, bolo to v Grécku, vo Fínsku, v Rakúsku, v Nemecku, kde teda miestne orgány e, poskytujú podporu práve týmto ľuďom so zdravotným postihnutím, aby mali špecifické služby podpory, aby sme premostili teda tú medzeru, ktorá je momentálne veľký problém. Takisto práve pracujeme na prierezových otázkach, ako je koprodukcia, čiže ako môžeme lepšie zapojiť osoby s postihnutím do rozhodovania o tom, ako chcú, aby boli tie služby zorganizované, ktoré dostávajú, ktorá, aká tá podpora, ktorú dostávajú, to je dôležitá vec. A potom je tam, sú tam nové spôsoby financovania. Áno, štruktúrne fondy, to je jedna veľmi dobrá možnosť. E, pri prechode na komunitné služby dá sa toho robiť veľa. E, takisto pracujeme na Junckerovom investičnom pláne, ktorý je veľmi dobrý spôsob, e, ako urýchliť vybudovanie novej sociálnej infraštruktúry. Pracujeme na riešení niektorých oblastí tam. Verejné obstarávanie, štátna pomoc je tam téma. Cesta vpred. Určite to nie je jednoduchá téma na diskusiu, ale chceli by sme povedať, že musíme e, zmeniť nastavenie myslenia tých hlavných zainteresovaných subjektov. To musí byť v kľúče toho politického rozhodovacieho procesu. Minulé som videl taký citát, že e, nie je cesta k mieru, mier je cesta vpred. A ja by som to trošku zmenil, že nie je e, cesta k inklúzii, inklúzia je cesta vpred. Potrebujeme tiež e, podporiť ľudí a koprodukcia je práve e, dobrý spôsob, ako to dosiahnuť, e, ako to zrealizovať do praxe, ako to vlastne rozšíriť po celej Európe. Tiež know-how sa musí dostať do toho hlavného prúdu, inkluzívna spoločnosť musíme angažovať zamestnávateľov, vzdelávanie, ľudí so zdravotným postihnutím, lokálne, miestne orgány, Všetci sa tu sústredíme na tieto o, témy zdravotného posilnenia, to je veľmi dôležité, ale je dôležité angažovať sa aj s ďalšími zainteresovanými subjektmi. Musíme ďalej rozpracovať poznatky, expertné údaje. Nemáme dosť údajov e, v Európe, tak o ľudiach s postihnutím, ako aj o sociálnych službách. Nemáme dáta na európskej úrovni, čiže nevieme, koľko verejných prostriedkov ide do sociálnych služieb v Európe. Vieme, koľko, ako sa to vyvinulo za posledných 10 rokov a na to by sme sa mali zamerať nášho pohľadu, ako poskytovateľ sociálnych služieb, musíme sa pozrieť na tie koncepcie, ehm, teda musíme zmeniť to, že poskytovanie e, služieb ľuďom so zdravotným postihnutím je náklad. Nie, naopak je to investícia. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, pán Biňal, a ďakujem všetkým rečníkom za ich príspevky. A teraz, ako som povedala na začiatku, dám slovo poslancom, ktorí sú tu prítomní, aby buď položili otázky, alebo predniesli svoje pripomienky. E, hostia i poslanci, e, dávam vám slovo. Želá si niekto vystúpiť? E, Myslím si, že všetko je jasné. Naši rečníci boli veľmi e, kompletní pri svojich informáciách a keďže nie sú žiadosti o vystúpenie, ja uzavriem tento workshop. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k našej práci a táto časť nášho dnešného zasadnutia bola mimoriadne zaujímavá. Teraz odozdávam slovo pani, komi- pani predsedničke Wikstrom, ktorá bude pokračovať v schôdzi e, s ďalším programom, ktorý sa týka konkrétnych e, príkladov, ktoré ilustrujú e, problémy handicapovaných ľudí. Ďakujem. Ďakujem v mene E, nášho výboru sa vám chcem všetkým srdečne poďakovať za to, že ste sa e, dnes dopoludne zúčastnili e, tohto veľmi zaujímavého podujatia. Pokiaľ ide o to, čo tu dnes bolo povedané, dnes, ale takisto aj dokumenty dostanete a to bude vlastne referencia, ktorá bude používaná v rozličných e, výboroch, nielen v našom výbore PETI, ale aj v ďalších výboroch. Ďakujem vám za veľmi náležité príspevky a prajem vám všetko najlepšie do, budúcnosť, do budúcnosti. No a teraz budeme spoločne diskutovať o týchto témach v budúcich týždňoch. Ďakujem a teraz sa vrátim k programu našej e, schôdzi. Hearing, e, who is here to get... Privítať Edwarda eh, Deringa, ktorý je autorom petície, Laura Real a Alexandra Mekryta. Vítam vás a dávam vám hneď slovo. Pán Dering, nech sa, to je petícia 1305, eh, ktorá sa týka problémov osôb, ktoré majú nejaký handicap pri prístupe k informáciám. Nech sa páči, dávam vám slovo na 5 minút. Ďakujem. Ďakujem pani predsednička. Pán Dering je tu, aby predniesol svoju petíciu a požiadal ma, aby som v jeho mene prečítala deklaráciu. Pán Dering eh, eh, predložil túto petíciu Európskemu eh, parlamentu, pretože trpí dyslexiou a myslí si, že v Holandsku neposkytujú pomoc poľnohospodárom pri interpretácii pravidel, ktoré sa týkajú poľnohospodárstva, najmä aplikácie pesticídov. E, pán Dering e, nemôže plniť svoje povinnosti v oblasti e, vidieckého rozvoja, pretože ministerstvo poľnohospodárstva si nesplnilo svoje povinnosti. Pán Dering bol informovaný, že E, európske občania, tí, ktorí poberajú európske fondy, musia dostávať adekvátne informácie. Tieto informácie musia byť prístupné všetkým občanom, aj handicapovaným. Ak informácie nie sú občanom jasné, tak e, tento to musí e, oznámiť príslušným orgánom, aby oni mohli tieto údaje poskytnúť jemu v praktickej a prístupnej forme. Pán Dering už tri roky alebo aj celé roky e, konštatuje, že to nefung, nefunguje a on by bol rád, keby sa situácia dostala do súladu s legislatívou. Ako môže on pracovať, keď nedostáva e, potrebné informácie a inštrukcie? Holandské e, úrady nerešpektujú svoje povinnosti v tejto oblasti. My potrebujeme v poľnohospodárstve e, oddelenie pre ľudí, ktorí majú problémy e, s čítaním a so vzdelávaním sa. E, tieto, bolo by potrebné angažovať agentov, ktorí by umožňovali prístup, najmä teda v prípade ľudí, ktorí napríklad nechápu niektoré niektoré problémy, napríklad osoba, ktorá trpí problémami ako pán Diring, by mali mať k dispozícii v audioforme tieto ustanovenia. Niekto by to mal byť schopný prečítať a prostredníctvom týchto e, agentov by vlastne títo ľudia, ktorí sú handicapovaní, by mali mať e, takúto pomoc a pán Dering vlastne sa nemohol prispôsobiť smernici o používaní pesticídov, pretože e, vzdelávanie v tejto oblasti nie je prístupné pre handicapované osoby, ako je napríklad pán Dering. E, tento nedostatok pomoci pri hľadaní riešenia a táto smernica nakoniec pán Dering sa ocitol v situácii, keď už nemôže ďalej pestovať svoje plodiny, pretože má problémy s čítaním a on vlastne bol diagnostikovaný ako ťažký dyslektik, má problémy e, komunikovať s ministerstvom poľnohospodárstva, teraz má ťažkosti pri získavaní certifikácie a to má e, veľký e, dopad na jeho zdravie a na jeho aktivity. Táto situácia a táto neschopnosť príslušného oddelenia ministerstva poľnohospodárstva vlastne nie je v súlade s rovnakým prístupom k všetkým občanom. A ja sa vám chcem poďakovať, dámy poslankyne, páni poslanci, aby ste ste preskúmali jeho situáciu a naďalej, aby ste riešili jeho petíciu, aby mal prístup na, e, k prístupným informáciám a aby prístupné národné orgány rešpektovali svoje povinnosti v tejto oblasti. Ďakujem, hovorí pani predsednička, ďakujem pán Dering, ďakujem aj vám za to, že ste nám pomohli e, E, a že ste vlastne nám sprostredkovali vašu deklaráciu a víziu k tejto téme. Ja sa obraciam na zástupcov komisie a dám im slovo, aby vysvetlili pozíciu komisie. Ďakujem veľmi pekne. E, naozaj sme dostali oznámenie pána Deringa a my sme naozaj znepokojený, veľmi znepokojený, pretože takáto situácia a síce nemožnosť mať prístup k informáciám, tak ako to tu bolo opísané, pre ľudí, ktorí e, sú profesionálnymi pracovníkmi, v tomto prípade poľnohospodármi, dyslexia, hlboká dyslexia už sama o sebe bráni v prístupe k vzdelávaniu, ale my dôverujeme budúcnosti a vypracujeme nástroje, aby dyslektickí občania mali lepší prístup k vzdelávaniu. Už viaceré akcie boli na národnej úrovni vykonané, ale ešte sa nenašlo adekvátne riešenie. Pre nás je dôležité, aby sme zdôraznili skutočnosť, že v rámci vzťahov so štrukturálnymi, a pokiaľ ide o štrukturálne fondy, a tak aktivity, ktorými sa zaoberáme, aby sa týkali predchádzajúceho programovacieho obdobia. A to potvrdzuje, že odpoveď, ktorú poskytuje komisia, zdôrazňuje úlohu riadiacich orgánov, aby garantovali občanom a poberateľom európskych fondov, aby dostávali adekvátne informácie v súlade e, a o legislatíve, ktorá platí a ktorá je v platnosti. Keďže táto problematika e, a tieto obavy my berieme to všetko veľmi vážne a chceme situáciu zlepšiť, tak chcela by som v tomto zmysle pripomenúť, že počas budúceho programačného obdobia 2014-2020 20 pri štrukturálnych fondoch bude oveľa viac e, dispozícií, e, ktoré sa budú týkať prístupnosti informácií. A v tomto kontexte by som sa zmienila o e, prílohe 12, ktorá presne stanovuje, ako treba poskytovať informácie a inštrukcie, ktoré sa týkajú týchto záležitosti a rovnako je treba bdieť nad tým, aby dokumenty boli e, dodávané v prístupnej forme e, používateľom. My veľmi dobre túto situáciu chápeme a hlboko ju ľutujeme, ale chcela by som jednoducho vás ubezpečiť, že urobíme všetko preto, aby sme zlepšili prístupnosť v tomto kontexte informácií a E, vlastne po, aj poskytovania informácií. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A teraz dám slovo jednotlivým kolegom. Nech sa páči, pani Roza, nech sa páči. E, bueno, V e, prvom rade sa chcem poďakovať autorom petície. Áno, toto je príklad, ktorý sme už mali, už pre touto petíciou sme mali workshop a teraz tu pracujeme E, s petíciou, ktorá prichádza od našich kolegov e, z Írska, pokiaľ ide o e, ťažkosti k prístupu k informáciám, ktoré nemajú adekvátnu formu. Máme tu napríklad dyslexiu, ktorá bola diagnostikovaná oneskorenia a v dôsledku toho nie je autor nemá prístup k informáciám zo strany ministerstva poľnohospodárstva a to má potom škodlivé dôsledky pre autora petície a pre jeho život. To znamená, že podľa môjho názoru samozrejme treba túto petíciu riešiť. E, vystúpenie komisie bolo veľmi jasné. Komisia pracuje na tom, aby e, tá prístupnosť dokumentov bola reálna a ja by som navrhla, aby sme sa obrátili na, e, na írskú vládu, na ministerstvo poľnohospodárstva aby sa takéto niečo nezopakovalo a je dôležité, aby všetky tieto informácie boli v Írsku v prístupnom formáte, lebo inak sú diskriminovaní v tomto prípade postihnutí občania. My sa teda chceme obrátiť na írske orgány, aby národné orgány, ako aj ministerstvo poľnohospodárstva v Írsku, garantovali prístup k informáciám teraz aj v budúcnosti, aby, a teda navrhujem, aby sme túto petíciu nechali otvorenú. E, pani Niriad, ďakujem vás a dávam vám slovo. Ďakujem za to, že som dostala e, možnosť vystúpiť. Ja podporujem pána Biringa a takisto aj všetkých, ktorí ho podporujú. Ešte jeden komentár. Ja si myslím skutočne, že v tomto veku, v tejto dobe nie je to priateľné. Máme predsa technológie, audiotechnológie, prostredníctvom ktorých je možné dať k dispozícii tieto dokumenty a zabezpečiť prístupnosť, najmä keď hovoríme o dyslexii. Máme tu e, isté veci, istý tlak, ktorý treba aplikovať na miestne orgány, aby pomohli pánovi Diringovi a ďalším osobám, ktoré trpia dyslexiou. A ešte chcem povedať, že je to oveľa širší problém, ktorý treba e, preskúmať a treba vlastne skutočne diagnostikovať čas. A tak, ako sa veci vyvíjajú, ja som presvedčená, že situácia je podobná aj v ďalších členských štátoch. Znamená, že nie všetci majú prístup e, k službám, napríklad k rýchlemu pripojeniu na internet Veľmi veľa pravidiel a nariadení e, sú práve prezentované a prítomné v online forme a ľudia, ktorí e, nemajú schopnosti e, tieto veci jednoducho sa k ním dostať, tak sú diskriminovaní a pán Dering nemôže sa venovať svojmu povolávaniu a to je útok na jeho individuálne práva. Takže mm, my musíme skutočne sa poponáhľať, aby sme toto vyriešili, lebo naozaj je nevyhnutné, aby komisia, náš výbor vyvíjal tlak na miestne orgány, aby zabezpečili aj e, audioservis. Ďakujem a dúfam, že e, čoskoro sa do výboru petícií vrátim. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Je to osviežujúca informácia, pretože Niekto sa tu prvýkrát v tomto výbore vyjadril a e, je to iné nové informácie, nové technológie sú k dispozícii a je to naozaj iba otázka nejakej nevedomosti a myslím si, že tu nejde o to, aby sme opätovne objavili nové veci, ale aby sme pracovali na niečom, čo už je k dispozícii, aby sme využili to, čo je k dispozícii to je otázka vlastne prístupnosti. Ešte si želá niekto z poslancov vystúpiť. Nech sa páči, ďalší rečník. Ďakujem, ďakujem vážená pani predsednička. E, pokiaľ ide o e, petíciu 305, e, my sme povedali, že je to veľmi naliehavá záležitosť a to je petícia, ktorú môj kolega podporil. Ale teraz nemá túto možnosť a preto ma požiadal, aby som celú, požiadal o urýchlenú procedúru, urýchlený postup. Ja ďakujem výbor, že prijal túto žiadosť, že sa tu o tejto petícii dnes diskutuje a ja dúfam, že e, bude teda otvorená táto petícia. Informácie, E, že osoba, ktorá trpí handicapom, e, prichádza od nezávislej inštitúcie a my by sme vlastne e, mali vedieť, čo presne hovoria príslušné nariadenia, lebo tento človek dostal pokutu a ja si myslím, že keby on netrpel týmto handicapom, tak by bol mohol za normálnych okolností pochopiť, čo má robiť a ako rešpektovať pravidlá, aby boli v súlade so spoločnou poľnohospodárskou politikou. Ja si myslím, že táto petícia musí zostať otvorená a treba požiadať kompetentné írske orgány, aby tieto sankcie zrušili. A myslím si, že je to príležitosť pre Írsko, ale aj pre iné členské štáty, aby príslušné kompetentné orgány, ktoré E, riešia tieto otázky v oblasti komunikácie s e, postihnutými občanmi, aby tam aplikovali e, adekvátny prístup, ktorý by bol prispôsobený stavu týchto ľudí. Ja už som stretol niekoľko takýchto ľudí, ale chcem po, to, čo som si vypočul, tak vlastne mi dalo obraz o tomto probléme a samozrejme je to opakajúci sa problém a súhlasím s návrhmi, ktoré tu odzneli. Tieto petície musia zostať otvorené. Je potrebné, aby sme sa e, nakontaktovali na evské orgány a aby e, jednoducho tá pokuta bola zrušená, lebo to sú e, pokuty, ktoré boli vlastne uvalené na osobu, ktorá nebola informovaná. A vlastne aj ďalší kolega bol postihnutý podobným spôsobom v Írsku. Ďakujem. A teraz sa obraciam na vás, pán Dýring. Želáte nám niečo na záver povedať? Ja by som chcel poďakovať komisii za to, že vypočula túto petíciu. Chcem sa poďakovať eh, eh, Laure Rial Aleksandrovi Mekritovi a za to, že bol a ďakujem, sa, ďakujem aj všetkým, ktorí pochopili tento problém a vzali do úvahy túto petíciu a ja dúfam, že výsledky e, budú pozitívne. Bola by to škoda, keby e, nič e, vlastne toto neprinieslo s vašou cestou do Bruselu aj všetky tie úsilia, ktoré ste vy nasadili, že ste predložili túto petíciu a že sa na tejto téme pracovalo. Ja si myslím, že vy ste dnes hrdinom e, e, našom, na našom výbore. So, Takže veľmi vám ďakujem. Ďakujem, že ste medzi nás prišli, ďakujem, že ste nás oboznámili s vašim posolstvom. Verte mi, každý z nás e, berie tu veci veľmi seriózne, veľmi vážne ja si myslím, že toto je vynikajúci príklad, ktorých potre- my potrebujeme naozaj posilnenú interinštitucionálnu spoluprácu, aby sme takéto situácie lepšie riešili a lepšie na ne reagovali. A na záver, pokiaľ ide o náš výbor, petičný výbor, petícia zostane otvorená, pošleme list e, Írskému ministerstvu poľnohospodárstva a vyžiadame si stanovisko k súčasnej situácii k, príto, k prístupnosti informácií pre ľudí posky, postihnutých vážnou formou dyslexie a ako pomôcť ľuďom v takejto situácii. My urobíme veľmi e, silnú odvolávku na disponibilné moderné technológie, na zákony ohľadne prístupnosti dokumentov, ktoré prijal tento parlament a takisto zdôrazníme, že žijeme v 21. storočí a preto tieto autority eh, by eh, mali sa prispôsobiť novej situácii a poskytnúť informácie eh, na adekvátnej úrovni. Ja si myslím, že toto všetko môžeme pre vás urobiť. Želáte si niečo doložiť ešte, pán Mare? Áno. Ako ste už povedali, e, tak e, ten autor petície musel vynaložiť obrovské úsilie, aby tu mohol byť prítomný. Ako mu mohli dať pokutu? Ja si myslím, že je naozaj potrebné, aby tu bola ešte zmienka o tom, e, tak v tom zmysle, že aby všetci, všetky podmienky, ktoré boli na neho uvalené v dôsledku dyslexie, že on nemohol vlastne pochopiť všetky partikularity tohto nariadenia. To znamená, že v dôsledku zlého riadenia táto pokuta, ktorá mu bola uvalená, je dôležité, aby bola táto pokuta zrušená. Musíme o to požiadať írske orgány, pretože on sem prišiel a toto je dobrý príklad pre všetkých občanov Európskej únii. Lebo naozaj je potrebné, aby E, tu bol výsledok nielen, aby sa zmenilo správanie írskych orgánov alebo orgánov v iných členských krajinách vzhľadom na osoby s handicapom, ale samozrejme, že toto by nemalo mať negatívny e, dopad na takto postihnutého človeka. Všetky e, tie negatívne dopady by mali byť zrušené. Ďakujeme, my sme si poznamenali a toto takisto zakomponujeme do listu, ktorý budeme adresovať írskym orgánom. A samozrejme budeme konať veľmi rýchlo a ja rátam aj s komisiou, e, ktorá dúfam bude naďalej e, túto tému sledovať a budem v kontakte aj so sekretariatom a som, si, som presvedčená, že môžeme v tomto smere niečo zmeniť. Veľmi pekne ďakujem, pán Deering. Ja vám prajem e, šťastnú cestu späť do vášho zeleného Írska a môžete si byť istí, že my naozaj e, budeme e, sa starať o tento váš prípad. Ďakujem a teraz prejdeme k ďalšej petícii 1003 o nerešpektovaní zo strany Poľska povinnosti a e, dohovoru, e, pokiaľ ide o práva handicapovaných osôb. Autor petície tu nie je prítomný, ale komisia je prítomná a dávam jej slovo, nech sa páči. Ďakujem. Táto petícia sa týka e, sťažnosti, ktorá sa týka aplikácie dohovoru OSN, ktorá sa týka e, handicapovaných osôb v Poľsku. E, bola tu interná komunikácia v rámci výboru pre petície a tieto Komunikácie sú veľmi dôležité pre závery poľského ombudsmana. Sťažnosť sa týka rozličných oblastí tohto dohovoru, ktoré sa týkajú buď teda rodín, alebo aj chudoby, ktorá e, vládne v rodinách takto postihnutých ľudí, pretože sú tam problémy v súvisiace so sociálnou bezpečnosťou, úroveň chudoby nie je adekvátne sledovaná, riešená, je tam problém súvisiaci, sú tam problémy súvisiace so sociálnou ochranou, aby sa čelilo chudobe, rehabilitačné centra a e, centra zdravotnej starostlivosti, aj tých sa to týka. No a samozrejme, e, aj sa týka sa to aj potrieb handicapovaných osôb. Sú tu aj obavy o používanie európskych fondov na to, aby sa podporoval autonómny život handicapovaných osôb. Pokiaľ ide o všetky tieto prvky, e, teda pokiaľ ide o sociálnu ochranu, treba povedať, že komisia nemôže priamo v tejto záležitosti zasiahnuť, pretože obavy a stiažnosti, ktoré sú obsiahnuté v tomto liste, sa týkajú kompetencií, ktoré nie sú len kompetenciami EÚ ale chcem povedať, že my pracujeme v tejto oblasti, aby sme podporovali členské štáty pri zlepšovaní situácie v tejto oblasti. A my veľmi pozorne sledujeme prípady chudoby. Nezabúdame, že handicapované osoby sú, nesú väčšie riziko chudoby vo všetkých krajinách a v Poľsku takisto. A samozrejme, tam sa, môže sa to týkať aj nehandikupovaných osob, táto chudoba. E, my by sme chceli začleniť do textu e, výročné správy o sociálnej ochrany aj indikátory ohľadne tejto situácie. My používame e, sieť expertov, ktorí pracujú v tejto oblasti a my sme Angro zverejnili minulý rok správu o opatreniach, ktoré môže byť prijaté na to, aby sa situácia v oblasti sociálnej ochrany zlepšila. A aby tam bol ten lepší účinok vzhľadom na ciele e, konvencie OSN. Pokiaľ ide o využívanie európskych fondov, ide tu o veľmi opakujúcu sa situáciu v tomto výbore a chcela by som e, trvať na tom, že už boli prijaté viaceré kroky a vyvinuté úsilie, aby sa zlepšila podpora e, E, vlastne týchto postihnutých ľudí. Komisia jasne hovorí, že ako sa to robí, samozrejme pravidla a nariadenia musia byť rešpektované, ale ide tu aj to, o to, aby sa rešpektovala charta základných práv. A ak je tu nejaké špecifické porušenie, my by sme boli veľmi radi, keby sme dostali detailné informácie, aby sme mohli situáciu na národnej úrovni s národnými e, kompetentnými orgánmi prešetriť, pretože oni sú kompetentné a zodpovedné za aplikáciu. Ale potrebujeme detailnú informáciu. Ak budeme mať takúto detailnú informáciu, budeme môcť lepšie reagovať na takéto sťažnosti. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A ja by som Tiež ešte chcela e, spomenúť list e, poľských úradov, ktorý sme takisto dostali. A oni e, nás ubezpečujú, že urobia všetko preto, aby mohli zaviesť do praxe dohovor o právach postihnutých osôb a takisto hovoria, že tam existuje zdieľaná zodpovednosť medzi EÚ a členskými štátmi. Je tu e, v tomto liste aj referencia na princípy subsidiarity, ktoré a vlastne e, teda je, je tu povinnosť členských štátov, aby tiež e, prijalo opatrenia v tomto smere, ale komisia je tu na to, aby sledovala a kontrolovala aplikáciu európskych nariadení a je tu rovnako aj záväzný dohovor, pretože Európska únia je signatárom tohto dohovoru, takže existuje tu povinnosť sledovať, čo sa tu robí zo strany všetkých členských štátov. A ja si myslím, že naozaj, keďže v tomto prípade komisia nemôže zasiahnuť, takže my by sme mali e, vlastne túto petíciu riešiť tak, že budeme e, pokračovať v dohľade nad ďalšími E, krajinami aj Polskom. A teraz by sme prešli k ďalšej petícii 1132 v mene Jugends Ange Steinmark, ktorá sa týka účasti ľudí, ktorí sú postihnutí problémami účasti na demokratickom živote. Pet, autorka petície je prítomná, vítam vás, nech sa páči. Dávam vám slovo 5 minút. Herzlichen Dank. Srdečná vďaka, ďakujem pani predsednička. Dnes som tu ako zástupca ľudí s komplexnými postihnutiami a poruchami učenia v rámci projektu, ktorý sa v rokoch 2015 a 2016 realizoval bol podporovaný aj z európskych fondov a konalo sa to v piatich krajinách, aby e, sa ľuďom umožnila aktívna účasť na živote. Myslím, že to, že som ja dnes tu a nie nikto z týchto ľudí z projektu, to už ukazuje, že aktívna účasť týchto ľudí na demokratickom živote únie ešte zďaleka nie je dosiahnutá. Začína to už tým, že eh, ľudia s komplexnými postihnutiami takmer nie sú schopní tu za 5 minút pred výborom predniesť svoje záležitosti a eh, tak ako ja som teda spoznal tých ľudí, pre mnohých by prakticky nebolo možné sledovať diskusiu tak, ako my ju tu vedieme. Aj s pomocou mnohých technických možností, ktoré tu sú ponúknuté. Takže čo potrebujú títo ľudia, aby sa aktívne mohli podielať na demokratickom živote Európskej únie? V mnohých rozhovoroch, e, na workshopoch, ktoré sa zrealizovali počas projektu na túto tému, sa stále uvádzal vo všetkých krajinách jeden bod ako prvý. To bola úcta, rešpekt, rovnoprávne zaobchádzanie z oči v oči. A čo je potrebné na vyjadrenie úcty, je potrebný čas. Čas počúvať, čas porozumieť a čas vysvetľovať. A to na oboch stranách. Jeden dôvod alebo jeden základ je vôľa. Vôľa primerane sa vyjadrovať. Človek s komplexným postihnutím a poruchami učenia nevie hovoriť tak, ako tu ľudia prítomní, nevie tak čítať, nevie sa vyjadrovať ako väčšina občanov, nevie sa tak hýbať a možno ani tak nevidí a nepočuje ako väčšina z nás. Dnešné technické pomôcky, ako som už načrtol, poskytujú mnoho možností, avšak chýbajú štandardy a chýba realizácia. Znova a znova sa tu hovorí o potrebe jednoduchšieho obsahu, jednoduchšieho čítania, ale hovorí sa napríklad aj o jednotnom posunkovom jazyku, Napríklad eh, mohol by byť, mohla by byť celá veta iba eh, piktogramami vytvorená. No a potom je tu požiadavka mm, komplexného prístupu k vzdelávaniu a k práci pre ľudí s viacerými postihnutiami. Často požadovaná vec je eh, teda želanie pracovať a títo ľudia nechcú celý život len byť závislí od sociálneho štátu, chcú aj prispieť. A žiadajú komplexnú ponuku vzdelávania, ktorá je prispôsobená ich potrebám, chcú mať možnosť zarábať si vlastné peniaze, chcú sami prispieť do systémov sociálneho zabezpečenia a chcú mať možnosť ísť do dôchodku. Rešpekt pre ľudí s komplexnými postihnutiami znamená aj to, že sa môžu podieľať na rozhodnutiach, najmä na rozhodnutiach, ktoré sa týkajú ich samotných. Sem spadá súkromné aj verejné prostredie a v oboch kontextoch treba naozaj implementovať základy. Zoberme si napríklad tú požiadavku bezbariérovosti v oblasti komunikácie, čo je nevyhnutným predpokladom. Požiadavka eh, lepšieho sociálneho politického zastupenia je ďalšia a takisto je tu možnosť samostatného zastupovania. Na záver ešte chcem povedať, že ak integrácia v zmysle skutočnej inklúzie ľudí s komplexnými postihnutiami a problémami učenia nemá ostať iba na papieri, tak my v Európe budeme musieť posilniť svoje úsilie. Určite sa toho veľa už udialo, avšak čas, v, súčasti, v súvislosti s týmto projektom sa ukazuje, že tie opatrenia e, sa nevždy úplne dostanú k tým, ktorých sa e, to týka a myslím si, že aj predrečníci z Írska to už dnes ukázali. Preto prosím v mene signatárov e, politických zásobcov EÚ, aby vynaložili úsilie v zmysle našej petície, aby sa posunuli veci vpred, aby zrovnoprávnenie účasti ľudí s komplexnými postihnutiami a poruchami učenia v našej spoločnosti sa naozaj stalo realitou týchto ľudí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a chcem poukázať na to, že E, napriek tomu, že tu nevidíte veľa kolegov v miestnosti, schôdza sa vysiela na internete, takže určite e, v tomto momente mnohí kolegovia aj, ob, aj úradníci sledujú túto schôdzu vo svojich kanceláriách, kým pracujú ešte aj na niečom inom. ja tu vidím eh, na telefóne, že reagujú, že nám ďakujú, že si robia poznámky a tak ďalej. Takže vysiela sa to naozaj na internete. Takže na, e- v Európe máte 10 tisíc eh, poslucháčov. Na to som chcela poukázať. A teraz dávam slovo komisii. Ďakujem. Na úvod chcem poďakovať predkladateľovi petície za to, že vyjadril, aká je situácia vo vzťahu k účasti osôb, ktoré majú problémy súvisiace s duševným zdravím, majú intelektuálne eh, postihnutie. Teda akú úlohu zohráva prístup k informáciám, aby vôbec mohli sa rovnoprávne podielať. A to sa týka všetkých aspektov života, vzdelávania, zamestnanosti, čítania. Mm, v tej petícii je aj politické zastúpenie, to je dôležitá téma. A je dôležité vyzdvihnúť, že e, tieto petície sú výsledkom eh, projektu financovania EÚ, takže naozaj sme radi, že vidíme, že tieto investície eh, zvýhlo povedomie o týchto výzvach, ktoré naozaj treba podrobnejšie riešiť a rýchlejšie. Eh, Máme vynikajúci nástroj, toho, to je dohovor o právach osôb s postihnutiami. Je tam viacero článkov, ktoré by nás mohli usmerniť pri poskytovaní týchto riešení. Článok 9, 21, článok 30 o politickej účasti, článok 24 o vzdelávaní zamestnanosti. Nebudem teraz eh, vypočítať všetky, ale myslím, že je dôležité povedať, že tieto články prísť prístup k rovnakému využívaniu práv nemôžu sa len na papieri a musíme pracovať na tom, aby sa z toho stala realita, aby naozaj mohli vyťažiť, využiť tieto svoje práva. Chcem sa s vami podeliť o niekoľko príkladov toho, čo robíme, aby sme poskytli prístupné informácie. Napríklad, keď organizujeme podujatia ako Európsky deň osôb s postihnutiami, máme na programe témy, ktoré sa naozaj týkajú občanov s postihnutiami a robíme to spoločne s organizáciami občianskej spoločnosti a informácie, ktoré dostávame cez web stránky, ktoré používame v papierovej forme, elektronickej forme. To je všetko v dostupnej forme. Dnes tu máme e, teda prepis hovoreného slova, máme tu posunkové tlmočenie a naozaj treba prikladať pozornosť aj jednotnému, eh, jednoduchému a ľahko čitateľnému obsahu. Ešte chcem vyzvihnúť štandardizačné úsilie, ktoré vynakladáme vo vzťahu k právnemu vývoju. V minulosti bola prijatá legislatíva o tvorbe web stránok a nových aplikáciách, aby boli prístupnejšie a diskutujeme o Európskom akte prístupnosti, kde sú veľmi silné ustanovenia o poskytovaní informácií pre osoby s postihnutiami, by to bolo v prístupnom formáte, teda o tom, ako fungujú produkty a služby, ale aj o tom, aké sú tam možnosti prístupnosti, ktoré obsahujú, pretože iba vtedy dáme ľuďom s postihnutím eh, schopnosť urobiť vlastné rozhodnutia, Takisto v štandardoch, ktoré sa vypracovávajú na európskej úrovni, riešime aj otázky pochopiteľnosti. A máme tu požiadavky v tom v Európskom akte prístupnosti. Neviem, či ste boli už aj dnes ráno, čo sa týka vzdelávania. Pracujeme spolu s agentúrou inkluzívneho vzdelávania, to je Európska agentúra. Mm ktorú komisia podporuje a pracujeme s členskými štátmi. A mohla by som pokračovať, uvádzať ďalšie príklady, ktoré sa robia napríklad v rámci programu Erasmus+, aby študenti s postihnutiami sa mohli zúčastňovať na e, tomto programe a tak ďalej. Na záver chcem povedať, že áno, Musíme e, šíriť povedomie, musíme sa snažiť viac e, to rozpracovať, aby to bolo rovnako prístupné e, pre osoby s rôznymi požiadavkami, rôznymi handicapmi. Avšak implementácia dohovoru je otázka spoločných kompetencií, pracujeme s členskými štátmi, ale nemonitorujeme ich, zbierame informácie, zbierame údaje, rozpracovávame indikátory, ale v končnom dôsledku každý štát musí dať svoju správu o tom, ako implementuje svoje záväzky, najmä v oblastiach, ktoré sú v kontexte Eh, legislatívy EÚ. Čo sa týka prístupnosti, keď sa pozrieme na nedávny vývoj, spomínala som smernicu o prístupnosti na VP, diskusiu o eh, prístupnosti. A to chcem zopakovať náš záväzok, aby sme zabezpečili, že technické požiadavky a štandardy, ktoré sprevádzajú túto legislatívu, obsahujú jasné prvky, ktoré usmernia Eh, úsilie na pomoc teda ľudí s postihnutím, tak aby bolo teda všetko pochopiteľné. Ďakujem pekne. Thank you very much. And the floor could go... Ďakujem. A poslanci, pán Marias, ak by ste chceli vystúpiť, pani Esteras. Sí. Áno. Ďakujem. Eh, ďakujem autorom petícií. Naozaj petícia ktorá to vysvetľuje, tak to je vlastne naozaj taká hlavná diskusia o postihnutí a prístupnosti pre týchto občanov. E, je tu hovorí sa o tom, čo je prístup zás, základný k zdravotníctvu, k, prácu, k, k práci, k bývaniu, k informáciám a tak ďalej. Európsky parlament v tejto chvíli, tak ako to už povedala Imakuláda, pracuje na Európskom akte o prístupnosti, aby všetci občania mali rovnaký prístup e, k doprave, k službám, k programom. E, začíname fázu trialógu a z toho potom vyjde smernica, ktorá bude povinná pre všetky členské štáty. Máme európsku stratégiu pre postihnutých, máme tu dohovor OSN o pomoci postihnutým občanom a máme rámec v Európskom parlamente, kde sa zúčastňujú všetky parlamentné výbory, komisia a ombudsman, aby sme sa pozreli, akým spôsobom všetky členské štáty, vrátane Rakúska, implementujú tento dohovor. A postupne budeme revizovať, lebo, lebo dohovor hovorí, že treba v členských štátoch revidovať E, podmienky a budeme to sledovať v jednotlivých členských štátoch, štát po štáte. A ja si myslím, že aj keď je dohovor veľmi všeobecný, predsa len by som tento, túto petíciu navrhol, aby sme ju otvo- nechali otvorenú, ale to bude závisieť od tých prác, ktoré v e, network a framework vlastne vedie. E, OSN práve pripravuje správu o tom, aby E, zistila, ako vlastne členské štáty plnia tieto dohovory. A my všetci uvidíme, ako sa to plní a ak sa to neplní, tak budeme mať dokumenty, aby sme spustili alarm. Takže toto nie je jediný prípad, je to taký všeobecný prípad a uvidíme teda, ako to bude vyzerať, keď, sa, keď dostaneme výsledky o implementácii dohovoru. Pán Marias, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem. E, tieto petície ukazujú, akým skutočným problémom musia čeliť postihnutí občania, občania s handicapom. E, základom je aktivita. Ja si myslím, že musíme nájsť taký správny spôsob, ako aplikovať konvencie OSN. Cieľom je pomôcť. My máme veľa petícií v tejto oblasti a nazdávam sa, že je vždy veľmi dôležité, aby sme mali tieto vystúpenia, tieto workshopy, to je veľmi užitočné. A potom vďaka participácii komisie a členských štátov k niečomu dôjdeme. Samozrejme, netreba, aby existujúce prekážky odrádzali členské štáty. Je potrebné, aby sme spoločne e, zavádzali do praxe tieto rezolúcie OSN a je dôležité, aby sme mali výsledky. Potrebujeme smernice, opatrenia, lebo ľudia, ktorí trpia handicapom, nemôžu čakať, kým sa jeden členský štát rozhodne e, prijať nejaké E, ustanovenia týchto dohovorov a preto treba vyvíjať tlak na členské štáty, aby veci e, pokročili dopredu. Samozrejme, že je potrebné, aby sme vyvíjali dôležitý tlak na rakúske orgány a úrady, ale treba rovnaký tlak vyvíjať aj na ostatné členské štáty, aby sme ukázali, že my v európskych inštitúciách sme odhodlaní podporovať ľudí, ktorí trpia handicapom, lebo oni predsa nemôžu byť v rámci EÚ diskriminovaní. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne a ďakujem všetkým. Ja v prvom rade chcem zablahoželať predkladateľovi petície, pretože vaša petícia bola nesmierne dobre načasovaná v roku 2016. Po roku 2016 sa naozaj veľa udialo. Počuli sme komisiu, počuli sme kolegov, aj na vypočutí, že teraz je záväzok, ktorý tu nebol ešte v roku 2016 a ak to prístupnosti, na ktorom teraz pracujeme, prístupnosť webov a všetky tieto veci, e, podujatia, jednoduchý jazyk, nová technológia, všetko, všetko sa berie do úvahy tak ako tomu nebolo v čase, kedy bola podaná tá petícia. Takže je to pre vás naozaj veľké víťazstvo. Veľa sa vám do, podarilo dosiahnuť. Môžete povedať priateľom a kolegom, že to bol veľký prínos e, k tomuto procesu zo strany komisie, zo strany Európskeho parlamentu. A teraz e, tá situácia sa zmenila. Mm, je tu UNCRPD, E, ktoré Európska únia ratifikovala a veľká väčšina členov ratifikovali tiež. Takže ako povedal pán Marias, máme pred sebou veľkú výzvu implementovať. A tam počítame samozrejme s komisiou, že to bude monitorovať, a že podá správy o prípadných nezrovnalostiach v niektorých členských štátoch. Dúfajme, že to tak nebude, ale ak náhodou by k niečomu takému došlo, počítame s komisiou. Počuli sme, že e, je to veľmi jasná vec, boli ste veľmi nápomocní v tomto procese a vaše témy boli zohľadnené v procese tak v Európskej komisii, ako aj v Európskom parlamente. A petičný výbor tiež notifikoval výbor pre zamestnanosť a naozaj si myslím, že je na čase zatvoriť túto petíciu, pretože váš prínos bol zohľadnený a vidím, že prikyvujete, súhlasíte, takže mali by ste pokračovať v živote už s inou témou a mali by ste energiu investovať do niečoho, kde budú vaše kapacity potrebné. Určite je mnoho takých oblastí aj v Rakúsku. Ďakujeme vám opäť ešte raz a e, zavrieme teda komisiu a počítame s tým, že komisia bude naďalej spolupracovať na procese implementácie. Ďakujem pekne. And then we move to the next petition. Ďalšia petícia 857 Romina Afrasany čo sa týka ťažkosti osôb so zníženou mobilitou v Rumunsku. Predkladateľka petície je tu s nami, nech sa páči. Máte slovo na 5 minút. Thank you very much for giving me the chance to speak. Um... Ďakujem. Tento rok je to 10 rokov, odkedy sa Rumunsko stalo členom EÚ EÚ tvrdí, že plne podporuje dohovor OSN o právach ľudí s e, zdravotným posinutím a mnohé politiky sa sústredia na implementáciu, propagáciu a ochranu tohto dohovoru. A preto je hrozné, že ľudia v Rumunsku nemajú ešte vôbec nič z tohto implementované, že tá, ten dohovor sa úplne ignoruje. Dohovor má poskytovať rovnaký prístup k verejným službám, napríklad verejnej doprave. A ja tu dnes chcem vyzvať výbor, aby začal konať na ochranu všetkých občanov. Rumunsko nemôže využívať len výhody z členstva a e, ignorovať povinnosti. E, nie je už taký nový člen, aby sa mohlo vyhovárať Rumunsko, že nemôže splniť všetky svoje záväzky. Keď máme viac než 20 miliónov e, obyvateľov, je jasné, že máme veľký dopyt po No napríklad v dopravných službách ľudia potrebujú dochádzať do, e, pra, do práce a e, teda e, pendovať medzi obcami a mestami v Rumunsku cestujú za vzdelávaním, za prácou a je veľmi frustrujúce, že v celej krajine nie je ani jeden vlak, ktorý by bol dostupný pre vozičkárov. V hlavnom meste v Rumunska, v Bukurešti ešte stále nie je nič pre ľudí so zdravotným postihnutím. Rumunsko eh, má chrániť práva všetkých svojich občanov, ale zase že zabúda na tých, ktorí žijú s postihnutím. Nie je tu nič, eh, čo by naznačovalo, že toto sú občania hodní ochrany, alebo že sú rovnako významní ako, ako niekto, kto nemá postihnutie. Rumunsko tým pádom úplne eh, odopiera základné ľudské práva ľuďom so zdravotným postihnutím na prístup k rovnakým službám ako všetci ostatní. Aby ste chceli, ak by ste chceli cestovať vlakom v Rumunsku, tak musíte absolvovať veľmi dlhý, nespravodlivý proces. Najprv musíte kontaktovať stanicu priamo, písomne, aspoň dva týždne vopred, aby ste požiadali o povolenie eh, riaditeľa stanice, že môžete cestovať potom, či to bude povolené, to je plne prenechané riaditeľovi, aj keď to schváli, neznamená to, že môžete cestovať, pretože ak ste na vozičku, ako napríklad ja, ehm, je tam otázka fyzického prístupu. Všetky vlaky majú úzke ehm, dvere s tromi schodmi a keď som sa na to pýtala, tak mi povedali, že Môžu mi síce nejako pomôcť dostať sa do vlaku, ale budem musieť celý čas ostať tam v tom priestore dverí. A niekedy e, ten, tá cesta vlakom môže trvať 8 uh, e, hodín, čiže 8 hodín zostanete v tom dverovom priestore. A ak by e, niekto, kto nie je posunutý, musel takto cestovať 8 hodín, tak určite by uh, to bolo uh, veľmi pohoršujúce a treba eh, a vôbec sa ani nemusíme pýtať na, nejaký, na nejakú toaletu, ktorá by bola bezbariérová a eh, nie je tam ale ani žiadna pomoc napríklad pre ľudí so zrakovým postihnutím. Ak ste dokonale zdraví, aj tak je už cestovanie dosť ťažké, ale ak máte zdravotné postihnutie, cestovanie prakticky nemožné. Áno, mali sme e, v Európe historické obdobie, kedy zdraví ľudia boli tí dokonalí a tí druhí boli občania druhej kategórie, ale dnes už naozaj by sme mali so všetkými sa zaobchádzať s rovnakou úctou. Tento problém, ktorý vidíme v Rumúnsku, zachádza o mnoho ďalej. Ľudí, ľudia s postihnutím nemajú základné právo na vzdelávanie, zamestnanie, príležitosť e, vôbec podielať sa na živote spoločnosti. Niekedy, niekedy nemôžu ani žiť vo vlastnom domove. A v televíziách sa e, ukazujú príbehy ľudí, ktorí sa celé mesiace nedostanú na čerstvý vzduch, alebo m, mm, bol príbeh otca, ktorý e, nosí svoje dieťa 50 schodov ráno večera, by sa dieťa obec dostalo k vzdelaniu. Takže e, musia dodržiavať rumúnske orgány všetky štandardy, nielen tie, ktoré si vyberú Mali sme v Slovene viaceré projekty, e, ktoré mali pomôcť e, ľuďom s postihnutím, ale nič sa nezrealizovalo. A je hanebné, že v roku 2017 EÚ nemôže byť hľadaná všetky svoje členské štáty na to, čo dosiahli, aj niečo také jednoduché, ako tie pravidla, ktoré si stanovili. Navonok EÚ sa sná, zdá byť ako e, priestor jednotného poskytovania práv a záruk, ale Rumunsko e, musí tiež e, dostať svojim záväzkom. A to sa netýka len rumunských občanov, ale aj občanov EÚ, ktorí by chceli cestovať po Rumunsko. Rumunsko ignoruje svoje záväzky v rámci CRPD a je to škandalózne téma nedostupnej dopravy sa naozaj môže dotknúť kohokoľvek a Rumunsko by malo byť prinútené, aby aktívne konalo e, v prospech všetkých svojich občanov a občanov EÚ, aby mohli cestovať a žiť normálny život v Rumunsku. Ľudia s postihnutím už aj tak stoja pred e, veľkými výzvami v živote, takže zabezpečme aspoň to, že budú mať podporu svojej vlády a že budú môcť veriť, že vláda bude chrániť ich práva. Ja vás chcem naozaj vyzvať e, a upozorniť na to, že ľudia s posilnutím sú uh, síce menšinou, ale ktokoľvek by sa mohol stať uh, súčasťou tejto menšiny. Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podielajú na ochrane ľudí s postihnutím. A ďakujem výboru, že sa táto téma dostala na program. Very much. And when you speak, I become an active. Takže keď ste sa stali aktivistkou, tak ste vyzvali všetkých e, europoslancov, všetkých poslancov z Rumunska, aby sa s vami pridali, aby cestovali s vami. Ja som to urobila vo Švedsku a Švedsko je v porovnaní s tým raj. Takže buďte aktivistka, vezmite ich so sebou, ak ich nemôžete mobilizovať, tak máte tu dvoch podporovateľov. E, my prídeme. Snažil som sa skontaktovať sa s viacerými členmi viacerých politických skupín, povedať im, čo robím, ale bola som úplne ignorovaná. Nuž, to je ešte horšie. Máte podporovateľov zo Švedska, zo Španielska. E, môžete s nimi cestovať a ukážeme im, že je to ťažké. Všetci spolu tam môžeme ísť. A toto je naozaj škandalozne. Bodka. Chcem dať teraz slovo komisii. Dúfam, že si môžeme spojiť v tomto, teda postupovať spojenými silami. Áno, aj komisia podporuje úsilia občanov s postihnutím a v plnej miere chápeme um, frustráciu autorky petície o prebiehajúcich problémoch pri využívaní verejnej dopravy a o, pokiaľ ide o neprístupnosť, nedostupnosť e, rumunskej hromadnej dopravy. Komisia je zaviazaná chrániť základné práva občanov, tak ako právo na nediskrimináciu a právo na mobilitu a v súlade s našimi záväzkami v rámci Európskej stratégie pre, posti- pre, pre ľudí s postihnutiami sme vykonali viacero opatrení a aktivít, aby sme zlepšili situáciu pre osoby s postihnutiami alebo znížiť imobilitu. Keď, sme, keď ho, najprv chceme povedať niečo o tom, čo sme urobili v oblasti práv cestujúcich pre osoby s postihnutiami a znížiť e, imobilitu, pokiaľ ide o technické špecifikácie o interoperabilite pre osoby s postihnutiami alebo so zníženou mobilitou a možno kolega by ešte chcel niečo doplniť o Európskom akte dostupnosti. V súčasnosti sme nahradili e, nariadenie 1371 z roku 2007 o právach e, cestujúcich, ktorí cestujú železničnou dopravou. Toto nariadenie už zahrňa niektoré ustanovenia pre osoby s postihnutiami alebo zníženou mobilitou, ale zameriava sa na, skôr na systémy, než ako dostupnosť železničného systému. Bohužiaľ, súčasné nariadenie umožňuje členským štátom, aby poskytli celý rad výnimiek pre e, vnútroštátne služby a musím povedať, že Rumunsko veľmi využívalo, v vysokej miere využívalo tieto výnimky, čiže vyňali všetky nepovinné články tohto nariadenia a tieto nepovinné články obsahujú väčšinu z tých, ktoré sa týkajú systémoch ktoré sa týkajú systémov, ktoré sú poskytované osobám e, s postihnutiami alebo zníženou mobilitom na, vo vlakoch a na e, železničných staniciach. To znamená, že väčšina z týchto článkov, s výnimkou tých nediskriminačných článkov a článkov týkajúcich sa informácií, ktoré musia byť poskytované o dostupnosti železničného systému, všetky články sú vyňaté v rámci domácich služieb, teda pokiaľ ide o domáce služby, vnútroštátne služby v Rumunsku. Rumunské železničné spoločnosti samozrejme musia dodržiavať technické špecifikácie pre in, týkajúce sa interoperabilitu pre osoby e, s postihnutiami alebo so zníženou mobilitou. To znamená, že e, vozový park a infraštruktúra, čiže prepravcovia, stanice a ich e, prostredie toto musí byť všetko dostupné e, v postupnom procese, v rámci postupného procesu. To znamená, že vždy, keď sa postaví nová stanica alebo sa sprevádzkujú nové vlaky, tak tieto musia byť dostupné a musí to byť v súlade s týmito stanovami. Ale postupne to znamená, že pokiaľ ide o existujúci vozový park a o exist, pokiaľ ide o existujúce stanice, tam netreba robiť nič, jedine, že by boli prerábané alebo že by boli nejakým spôsobom menené. Či v rámci PRMTSI sa neaplikujú žiadne lehoty na to, aby sa e, tento vozový park urobil prístupnejším. Bolo zasadnutie poradného orgánu pre PRM TSI, pretože momentálne je to revidované a môžem vás ubezpečiť, že Rumunsko sa zapája e, v tomto e, v, tejto poradnej, v tomto poradnom orgáne, čiže vedia, o čo ide. Čo sa týka nariadenia 1371 o právach a povinnostiach e, pasažierov cestujúcich e, železničnou dopravou, 22. septembra komisia prijala návrh pre revíziu tohto nariadenia, návrh revízie tohto nariadenia a toto nariadenie, tento návrh nariadenia obsahuje celý rad vylepšení, aby sa lepšie umožnilo osobám e, s postihnutiami alebo zníženou mobilitou, aby využívali železničné služby. Najdôležitejšia zmena, predovšetkým v súvislosti s tým, čo som povedala predtým, je, že znížime počet týchto výnimiek, čiže predovšetkým kapitola 5, ktorá obsahuje práva osôb e, s e, postihnutiami a zniženou mobilitou sa stane povinnou v rámci toho zrevidovaného návrhu. Výnimky by sa mali znížiť celkovo vo všeobecnosti, ale predovšetkým kapitola 5 o právach ľudí e, s postihnutiami sa stane povinnou sa to, stane sa to povinnou, povinným ustanovením pre všetky železničné služby. To nie je všetko, okrem otázok týkajúcich sa výnimiek Komisia navrhuje zlepšiť aj informačné podmienky, informačné požiadavky, aby všetky informácie, ktoré sú poskytované, boli poskytované e, v prístupnom formáte pre všetky formy e, postihnutí, nie len pre hluchonemých a slepých ľudí, tak ako je to teraz. V rámci nariadenia navrhujeme, aby sa umožnilo aj osobám, ktoré si z dôvodov dostupnosti nemôžu kúpiť e, lístok na stanici, pretože tam nebola prepážka, ktorá by pre nich bola dostupná, alebo zariadenie, tak ľudia si e, bez dodatočného príplatku môžu kúpiť lístky e, na palube vlaku. Takisto navrhujeme, aby sa poskytla pomoc počas celého, celej prevádzky vlakovej, počas súčasného nariadenia je tam tá, e, tá prenotifikačná lehota a tu e, nariadenie vyžaduje iba aby sa predbežne, aby sa vopred oznámilo 48 hodín vopred a ak e, sa tieto ustanovenia stanú záväznými, tak sa to bude vzťahovať aj na Rumunsko. Čiže ak stanica alebo vlaková spoločnosť od vás bude žiadať, aby ste dva týždne vopred poskytli informáciu, čo je nehorázne, tak sa môžete nielen sťažovať, tak môžete podať že, e, sťažnosť e, na príslušnom orgáne. Takisto sme zlepšili Eh, režim kompenzácie, pokiaľ ide o eh, vaše eh, mobilitné zariadenie. Ak sa vaše zariadenie poškodí alebo stratí, tak budete kompenzovaní. Dočasné mm, zariadenie sa poskytne a to by malo byť podobné tomu zariadeniu, ktoré v súčasnosti používame. Takisto zavádzame školenie, povinné školenie personálu pre osoby, ktoré poskytujú pomoc na palubách vlakov a na staniciach. Toto momentálne nie je záväzné, podľa nariadenia, aj keď je to záväzné, alebo je to súčasťou legislatívy pre, iný formy, pre iné formy e, dopravy, čiže e, tieto železničné spoločnosti musia školiť, vyškoliť svoj personál, aby poskytli pomoc, ktorá je potrebná pre osoby nielen e, na invalidnom vozíku, ale pre všetky formy postihnutia No a na záver zlepšujeme aj proces podávania sťažností, takže aj, týka sa to aj iných železničných spoločností. Môžete priamo podať sťažnosť na stanici, čiže celé sa to uľahčuje. Tento návrh bol prijatý pred dvoma týždňami. Už sme mali tri zasadnutia v rade. Ešte, bude mať, ešte budú nasledovať dve tento mesiac, čiže estonské predsedníctvo na to naozaj tlačí a požiadal by som Európsky parlament, aby nás podporil v tomto úsilí, aby sme tieto ustanovenia mohli ponechať a v tom nariadení. Ďakujem. Thank you, Ruth. Ďakujem, Ruth. Len chcem doplniť, kolega poskytol podrobné a jasné popis, podrobný jasný popis situácie. Pokiaľ ide o legislatívu Európskej únie, chcem zdôrazniť, že Rumunsko ratifikovalo dohovor v roku 2011, podpísali um, fakultatívny protokol, ale neratifikovali, čo znamená, že e, oznámenia nemôžu byť poslané výboru ale chcela by som vyzvať autorku komisie, aby sa zapojila s občianskou spoločnosťou, pokiaľ ide o túto otázku v cykle podávania správ. Rumunsko bude musieť poskytnúť vlastnú správu a občianská spoločnosť môže zaslať alternatívnu informáciu v správe e, o tom, aké sú problémy, s ktorými sa potýkate. Výbor to berie veľmi vážne keď poskytujú svoje postrehy. Čiže tento druh informácií e, je dôležitý, pretože ten dohovor je veľmi jasný nielen o povinnostiach, o dostupnosti, ale v článku 9 pre akúkoľvek službu, ktorá je poskytovaná verejnosti, či je poskytovaná verejnou organizáciou alebo súkromnou organizáciou a toto doplňa právomoci alebo oblasti, e, ktoré Európska únia reguluje. Európska, Rumunsko má dodatočné povinnosti a záväzky v rámci um, dohovoru a dohovor hovorí jasne o právach osôb eh, eh, s postihnutím v článku 20. Reflexie a diskusie, ktoré vedieme, ehm, chcem vás uistiť, že skúsenosti, o ktoré sa podelila kolegyňa, pokiaľ ide o výnimky v legislatíve, pokiaľ ide o záruky a eh, obmedzený rozsah pôsobnosti. To berieme veľmi vážne, keď pripravujeme Európsky akt o dostupnosti, keď sme pripravovali Európsky akt o dostupnosti, toto e, treba nastoliť, e, aby keď diskutujeme o legislatíve, aby sme mali ambiciózny rozsah pôsobnosti, ambiciózne definície, musíme mať obmedzené výnimky, aby sa naozaj stali výnimkami, aby to nebola norma a musíme mať e, silnejšie presadzovanie. A toto sme mali na mysli, keď sme pripravovali akt dostupnosti, vychádzajúc aj z týchto skúseností a oblasť dopravy sme doplnili tým, že tam máme ustanovenia o e, ďalších teda, ter, samoobslužných termináloch a tak ďalej. Takže to len doplňujem, čo povedala kolegyňa. To je neobvyklé a zaujímavé vidieť, že aj komis, komisia vlastne postupuje alebo funguje ako aktivist, ako, ako, ako aktivista. Teraz uh, pani Rosa a potom Mar- Marias. Ďakujem. E, to je veľmi e, veľmi dobre počúvať takéto správy od komisie. Ja som si veľmi pozorne prečítala Romininu petíciu a tiež som si ju veľmi pozorne vypočula keďže Rumunsko podpísalo dohovor OSN, aj keď teda ho neratifikovalo, to je vlastne posledný štát z 28 členských štátov, ktorý ešte tu, tento dohovor neratifikoval. Myslím si, že keď e, podpísal rumúnsky štát niečo a neplní, to je to evidentné, napríklad e, veď e, prístup do dopravy umožňuje mobilitu a možnosti pracovať pre handicapovanú osobu so redukovanou možnosťou pohybu. A takáto osoba, keď má už hneď starosť, ako bude cestovať, lebo nemôže sa rozhodnúť teraz cestuje, musí sa rozhodovať veľmi dopredu a potom sú tam hrozné problémy, ktoré to prináša, lebo nie sú tam sedadla, e, nie je tam možnosť nástupu, treba mu pomôcť. E, keď je to dlhodobá cesta, tak ľudia v Rumunsku e, vlastne musia absolvovať cesty viac ako 10 hodinové a potom teda táto petícia je vlastne ako doktorát. To, a môžeme povedať, že toto nie je rovnosť príležitosti, nie je to e, prístupnosť a ide to proti e, nie len dohovoru OSN, ale aj proti vlastnému duchu e, našej nediskriminovanosti a navyše, ak je to uh, úmyselné, ak rumunské orgány rozhodli, že to, čo je dobrovoľné, nebudú 5 rokov aplikovať, tak v dôsledku toho väčšina ustanovení, ktoré sa týkajú prepravy postihnutých pasažierov, namiesto toho, aby sa uh, aplikovali povinne, tak sa dobrovoľne neaplikujú. Vláda nie len, že musí aplikovať to, čo je povinné, uh, čo sa týka ľudských práv, ale musí aplikovať všetko, pretože v konečnom meradle tieto ľudské práva sú vždy povinné a jednoducho ako nemožno prijať výhovorku ekonomické e, problémy. Nie, pretože ľudia sú vždy na prvom mieste, to je vždy priorita. Takže ja, táto e, petícia zostáva otvorená a spolu s predsedničkou aj s gréckym kolegom sme to už komentovali, pretože aj on je aktivistom v oblasti ľudských práv a vždy, vždy teda je veľmi pracovitý a myslím si, že by bolo dobré e, zorganizovať návštevu do Rumunska a požiadať o informácie, obrátiť sa na, o príslušné úrady a vyvíjať istý nátlak. To má svoj význam, pretože my ako petičný výbor nemáme nejakú právnu moc zavezovať, ale keď ideme do krajiny prešetriť situáciu, tak pohneme trošku svedomím a ľudia potom trošku e, rozmýšľajú, takže e, ten náš, tá naša cesta by skôr slúžila na to, aby pohla svedomím. A vlastne nielen pokiaľ ide o dopravu železničnú, ale aj pokiaľ ide o prístupnosť bývania, ale aj tam sú ťažkosti. Lebo ako vidím, aká je panorama v doprave, ja som presvedčená, že aj pri inkluzívnom vzdelávaní sú ťažkosti a možno väčšie, ako by mali byť. Lebo vidím, že je to veľmi že sme veľmi oneskorení v mnohých veciach, napríklad a prístup na pracovný trh e, vlastne by mal byť otvorený aj postihnutým občanom. A keď hovorím o práci, tak nemyslím len na prácu, lebo niekto si môže myslieť, že e, vlastne práca, kto, kde pracujú postihnutí ľudia, je nedôstojná práca, chránená práca. Nie, ja hovorím o dôstojnej práci, ktorá prináša výsledky a úžitok aj osobe, ktorá pracuje, aj firme. Takže treba v tomto smere konať. Čiže ja by som navrhla, ak súhlasíte a ak komisia súhlasí aj Romina, aby sme navštívili petičný výbor a aby sme urobili interviu so všetkými orgánmi, aby sme mohli riešiť tému prístupnosti nielen v doprave pre postihnutých ľudí, ale aj vo všetkých oblastiach života v Rumunsku. Ďakujem. Mr. Marias. Pán Marias. A najskôr, pani predsednička, ja by som chcel poblahoželať autorke petície. Gratulujem jej E, k práci, ktorú odviedla, urobila to z vlastnej iniciatívy a prišla sem a prezentovala to v našom výbore. Bohužiaľ vidíme, že v Rumunsku je situácia mimoriadne zložitá pre handicapovaných občanov a štátne úrady e, sa príliš nezaujímajú o tieto otázky. Oni využívajú rozličné legislatívne nedostatky, ktoré existujú a rôzne e, právne slučky, aby sa zbavili zodpovednosti, ale je potrebné, aby e, vytvorili prístupnosť a hovorí sa, že niekedy e, e je potrebné 15, dva týždne pred cestou informovať, že bude testovať, lebo inak nebude umožnený prístup na stanicu alebo e, prístup do vlaku. To je naozaj neprijateľné dva týždne vopred. Otázka teraz znie, ako my môžeme pomôcť z praktického a konkrétneho hľadiska postihnutým v Rumunsku. Najskôr, a teda súhlasím s kolegyňou, keď hovorí, že by sme mohli naozaj zorganizovať misiu do Rumunska A my sme na... Neviem, či vlastne jedna vizita, návšteva by to mohla e, vyriešiť. A ja neviem, či Rumunsko je veľmi zaujímavé, či si zaslúži takúto návštevu, veď to sa týka tisícov našich spolobčanov, lebo my vidíme, že rumunské orgány robia prekážky a ich vôbec nezaujíma a, a nemajú záujem prijímať adekvátne opatrenia. Pozrime sa, ako môžeme vyvíjať tlak na tieto orgány. Lebo vidíme, že komisia konala veľmi aktívne a pomáha handikopovaným občanom, ale sú tu ešte rôzne výnimky a keď máme čakať, kým sa bude hlasovať, tak vlastne kým, kým to bude sa riešiť takýmto spôsobom, tak E, vlastne dva roky sa nič nestane. Ja navrhujem, aby sme túto petíciu zaslali výboru pre dopravu a rozpočtovému výboru a požiadajme, aby pre Rumunsko nebol prijatý žiadny fond v rámci fondov, ktoré Rumunsko dostáva a nedostáva málo prostriedkov aj pre dopravu, až kým nedá veľmi jasné e, správy o tom, že tam spustili E, opatrenia, ktoré by splnili takéto požiadavky, lebo predsa my dávame tieto fondy, my ich schválujeme, my Európsky parlament. A ak my e, neschválime alebo odložíme schválenie týchto fondov pre Rumunsko, to sú e, stovky miliónov, možno miliard eur, tak možno, že tam rumunská vláda veľmi rýchlo nám vysvetlí, ako bude, ako rieši otázky prístupnosti dopravy ja si myslím, že e, e, táto práva nám, ten, táto petícia nám veľmi veľa informácií poskytla, ale ak Rumunsko nebude e, zákonom povinné rešpektovať svoje záväzky a povinnosti, tak prejdú celé desaťročia, kým sa situácia zlepší. To znamená, že ak sa rozhodneme, že sa obrátime na výbor pre dopravu, rozpočet a rozpočtovú kontrolu, kde som členom, keď spustíme takýto nátlak, tak ak zastavíme fondy pre Rumunsko, tak uvidíte, že rumunská vláda veľmi rýchlo pochopí situáciu a začne niečo robiť. A myslím si, že takto by sme mali postupovať. Inak prejdú dlhé roky, kým Rumunsko niečo e, urobí preto, aby konala v súlade s pravidlami. A všetko, čo sa týka prístupnosti, mobility handicapovaných ľudí, títo ľudia nebudú môcť eh, pracovať, študovať, eh, cestovať a tak ďalej a budú žiť v neakceptovateľných podmienkach. Takže aj keď to, čo ja vám navrhujem, eh, viem, že je ťažké, ale ja si myslím, že musíme konať takto inak. Prejde veľmi veľa rokov, kým rumunská vláda príjme tieto opatrenia. Ak urobíme to, čo navrhujem, myslím si, že budeme mať výsledky skôr. Ďakujem. Kto si žel kto si želá Takže som rada, že som sa stretla s toľkou podporou pre túto vec. Súhlasím, že niečo treba urobiť poskytnúť usmernenia, to nestačí pre rumunskú vládu. Dostali e, toľko e, povinností, že keď sa tomu chcú vyhnúť, tak to urobia a budú sa snažiť. Takže navrhujem niečo oveľa proaktívnejšie. To je skôr e, cesta, ako to napraviť, ak budeme tlačiť na rumunskú vládu, aby, boli, aby e, sprístupnila viac ich. E, ak budeme čakať na rumunskú vládu, aby niečo urobila, tak budem čakať do dôchodku. Čiže naozaj je potrebný proaktívnejší prístup, proaktívnejšie kroky sú potrebné. Ďakujem a ďakujem, že ste cestovali až sem, aby ste sa s nami podelili o váš príbeh. A petícia je dôležitá. Samozrejme, bude to, ponecháme to otvorené. Samozrejme, pošleme to výboru TRAM pre stanovisko vo svetle nadchádzajúcej revízie nariadenia. Toto je najnovší návrh eh, komisie z právneho hľadiska, čiže naozaj máme okno, máme čas pre príležitosti, aby sme podnikli opatrenie. Aj my v tomto výbore musíme zmobilizovať tých eh, kolegov, ktorých tu máme. Tu je jeden náhradník, jedna náhradnička eh, vo výbore Trump, Rosa. Sú tu aj ďalší v petičnom výbore, ktorí sú plnými členmi alebo náhradnými členmi eh, výboru Trump a naozaj budeme na nich naliehať, aby situáciu sledovali, aby zabezpečili že dosiahneme zmenu. Napokon, čo znamená voľný pohyb osôb? Čo to vlastne znamená, ak to neznamená, ak to nezahrania aj osoby s postihnutiami? Hovoríme o voľnom pohybe, o pohybe v zmysle z jednej krajiny do druhej za účelom práce, štúdia, vzdelávania, vytvárania, vytvorenia, založenia rodiny, ale ak sa nemôžete ani len pohybovať v rámci vlastnej krajiny, e, ak sa nemôžete pohybovať verejnou dopravou, tak potom čo vlastne znamená ten voľný pohyb, ak je to vzdialený sen pre niektoré osoby v Európskej únii, použiť verejnú dopravu vo vlastnej krajine, tak je to nočná mora. A myslím si, že je naprosto negatívne, že e, e, rumúnske orgány zneužívajú tieto výnimky vo svojej legislatíve a vy ich e, a využívajú ich ako e, takú medzeru v legislatíve na to, aby to nedodržiavali a to je veľmi, to vôbec nie je dobré. Čiže zašleme veľmi jasný list rumunským, rumunským stranám a požiadame ich, o, aby zaujali stanovisko k tomuto, predovšetkým vo svetle výnimiek, ktoré im boli poskytnuté v nariadení, ale to e, nebude trvať navždy. A čo potom e, majú v zámere urobiť? Takže toto by sme mali urobiť a potom predložiť to sekretariátu. Až na budúce budeme diskutovať o návštevách pre zisťovanie situácie, tak uvidíme, či budeme schopní mobilizovať kolegov a politické skupiny, aby nás podporili. Čo sa týka rozpočtového výboru a revízie a výboru pre kontrolu rozpočtu, tak nie je to vlastne v právomoci tohto výboru, aby urobil čokoľvek, ale e, my, my e, počítame s tým, že členovia, e, spoliehame sa na členov, e, na kolegov z výboru, aby to urobili predovšetkým vy, pán Marias. Takže na záver sa chcem poďakovať komisii, pretože medzinárodné záväzky, na ktoré pristúpilo Rumunsko, keď ratifikovalo dohovor, tie platia. A my im to pripomenieme aj ešte raz s pomocou komisie. Takže ďakujem všetkým. Ďakujem všetkým za toto dopoludnejšie zasadnutie. E, želám vám dobrú chuť všetkým a vám, e, čo ste cestovali z Rumunska. Pozdravte e, vašich priateľov a vašich podporovateľov a naďalej bojujme.